Okay, I'm going to quickly start. Takže začneme. A najprv niekoľko oznámení. Skúsme sa pozrieť na náš program. A máme tu dva body. A síce reakcie ohľadom druhého trialogu o prístupnosti e, e, web stránok verejných orgánov. Viem, že mnohí ľudia mimo e, tejto miestnosti majú veľký záujem o otázky prístupnosti alebo dostupnosti, takže mm, počujeme, po štvrté budeme počúvať reakcie takisto reakcie ohľadom trialogu, pokiaľ ide Eh, mm, lekárske pomocky, vrátane in vitro, potom eh, v mene adresa Štraba, Švaba mm, vystupí ďalší kolega. Odročíme eh, rokovanie o kompromisných pozmeňujúcich návrhoch ohľadom netarifných colných prekážok a mm, správe o jednotnom trhu, keďže spravodajca Mm, mal určité problémy eh, ohľadom kompromisných eh, dohôd, mm, pretože niektoré stretnutie sa minulý týždeň nekonali. Myslím si, že to nič eh, hrozivé, to je len technická poznámka, takže táto konkrétna mm, schôdza bude odročená. A teraz by som chcela uviesť podpredsedu komisie Katajnena ktorý má na starosti pracovné príležitosti, hospodársky e, e, rast a konkurenceschopnosť, čo je podstatou jednotného trhu. Takže vystupí pred našim výborom. Chcem, aby som ešte zdôraznil, že my sme ešte aj výborom pre ochranu spotrebiteľov, takže aby ste to mali, prosím vás, na zreteli v prípade, ak budete chcieť e, položiť otázky, predpokladám, e, že mm, sa budete hlásiť. Predpokladám, že všetci e, budete mať záujem o takéto vystúpenie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ctení poslanci. Naozaj je dobrá príležitosť urobiť určitú inventúru Áno, ďakujem pekne za túto možnosť porozprávať sa s vami, e, urobiť inventúru toho, čo sa deje, ako ďaleko sme pokročili v dôležitých otázkach súvisiacich s jednotným trhom, najmä pokiaľ ide pracovné miesta, hospodársky rast a schopnosť. Nemôžem e, sa venovať všetkým e, smerom činnosti, takže sústredím sa na kľúčové otázky našej činnosti E, čo všetko robíme v týchto oblastiach. E, budem hovoriť o tom, čo je dôležité, najmä pre činnosť vášho výboru. Chcel by som vás informovať o tom, ako to vyzerá s investičným plánom. Ako viete, počas e, uplynulých mesiacov sme sa ním intenzívne zaoberali. Poviem niekoľko slov ohľadom súčasného stavu z hľadiska implementácie stratégie jednotného trhu. Viem, že to leží na srdce vášmu výboru otázky jednotného trhu E, e, úzko súvisia s našou agendou a tohoto sa dotknem koncom svojho vystúpenia. A potom veľmi rád e, budem viesť s vami dialog, budem počúvať vaše otázky a zbierať nápady vo viacerých, ohľadom viacerých záležitostí. Najprv investičný plán. Doteraz Európska investičná banka schválila 56 projektov pre investície vo výške 7,2 miliardy eur, 56 konkrétnych projektov a finančný objem je 7,2 miliardy. A každý mesiac sa vyberajú nové nové projekty. Zhruba polovica projektov e, podporuje obnoviteľné zdroje energie a ďalšie investície, ktoré prispievajú k nízko uhlíkovej ekonomike a hospodárskému rastu založenom na takejto ekonomike. Ďalej e, výskum a vývoj priemyselné inovácie, infraštruktúra digitálneho trhu, doprava a zjednodušenie prístupu k financiám pre malé a stredné podniky. Bolo podpísané viac ako 150 e, dohôd o financovaní malých a stredných podnikov e, vo výške 3,4 miliardy a zhruba 125 tisíc malých a stredných podnikov, stredných podnikov e, budú mať osoch z tohto financovania spoločne tieto operácie, ako sa predpokladá, e, privedú k celkovým investíciám vo výške e, asi 76 miliard eur. Čiže to sú výsledky prvých 7 mesiacov 73 miliard prostredníctvom financovania malých a sredných podnikov a projektového financovania 22 členských štátov už využili FC vrátane niektorých menších štátov ako Slovinsko, eh, Bulharsko, Chorvátsko, Estonsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo a Francúzsko sú eh, eh, medzi vedúce štáty, ak spočítame počet projektov v Spojenom kráľovstve alebo objem finančných prostriedkov, potom je to na prvom až druhom mieste. Teraz si presne neviem spomenúť, podľa ktorej formuly Spojené kráľovstvo je na prvom mieste ale je to Francúzsko a Spojené kráľovstvo. E, verejné a súkromné projekty e, môžu žiadať o technickú pomoc z nového e, Európskeho investičného konzultačného hubu. Otvárame nový portál pre súkromné a verejné subjekty, kde môžu robiť reklamu svojim problémom. 22. Ehm, ehm, januára komisia a RB zverejnili brošúru, ktorú umožňuje ehm, skombinovať FC a fond ESI. Tieto dva nástroje sú umienené ako komplementárne nástroje s tým, aby to bolo e, racionálne a posilňujú sa navzájom tieto aktivity sú doplnené vývojom, výskojom a politikou v oblasti inovácie. Horizont 2020 eh, využíva eh, skvelé výsledky mm, eh, vedy a výskumu a prispieva k inovácii v Európe. Podporuje výskum a inovácie, ktoré zaistujú hospodárskú prosperitu, bezpečnosť, kvalitu života E, dobre zdravia, životné prostredie. Horizont 2020 e, naplňa tieto cieľe. Už sme podpísali takmer 7200 e, grantových dohôd, pričom Európska únia prispieva 12,6 miliard a spolu je tu 31 tisíc účastníkov. Medzi nimi sú viac ako 1300 grantových dohôd Eh, Európskej výskumnej rady. Komisie eh, má ambiciozný program eh, pri odstraňovaní regulačných administratívnych prekážok a vytvorenie lepšieho podnikateľského prostredia. Mm, posudzujme prekážky, s ktorými sa potýkajú členské štáty v oblasti investícií. 26. novembra minulého roku sme schválili E, e, e, výročný prehľad hospodárskeho rastu, kde hovoríme o konkrétnych prekážkach brania si investíciám v členských štátoch. Komisia už rozbehla úniu kapitálového trhu, stratégiu digitálneho trhu a energetickú úniu. Toto všetko by malo vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie pre investorov. Tento jar príjmeme aj agendu v oblasti zručností posilnenie a prehlbenie jednotného trhu Európskej únie e, leží nám na srdci. Potrebujeme odstraniť obmedzenia v oblasti investície, vytvárať nové príležitosti pre spotrebiteľov, e, e, podniky a musíme držať krok s inovatívnymi modelmi a musíme ich podporovať v rámci jednotného trhu. Chceme eh, rozvieť európsky program kolaboratívne eh, hospodárstva, podporovať eh, vývoj nových inovačných modelov v oblasti služieb. Bez toho, aby sme predstavili konkrétny model, chceme E, vytvoriť e, e, pasport služieb s tým, aby poskytovateľa služieb mohli preukázať plnenie existujúcich požiadavek, keď podnikajú v iných členských štátoch. Chceme zharmonizovať určité požiadavky v prioritných oblastiach, kde máme zjavné nedostatky v oblasti školstva a poskytovania určitých podnikateľských služieb Chceme e, e, e, vylepšiť európsky systém štandardizácie, normalizácie s proaktívnym, proaktívnou participáciou malých a stredných podnikov a všetkých zainteresovaných. Všetky navrhované opatrenia budú prospešné pre európske malé a stredné podniky a budú doplňať ďalšie špecifické opatrenia s dôrazom na prístup k financovaniu a odborovanie byrokracie. Budeme podporovať Európsky e, venčerný e, fond, e, fond rizikového kapitálu, s tým, aby sme podporili vytvorenie startupov, teda nových podnikov, pretože iba 60 takýchto nových podnikov prežije. Chceli by sme zjednodušiť aj príslušné postupy s tým, aby podnikatelia E, mohli mať e, e, možnosť získať druhú šancu a chceme hľadať problémy, s ktorými sa stretávajú startupy a zjednodušovať plnenie potrieb. Jednotný trh sa sústreduje na plnenie pravidel, budeme vytvárať prioritné nástroje, chceme zaviesť nástroj trhové informácie a chceme reformovať aj e, smernice o službách. Spolu e, s podpredsedom Ancitom e, venujeme sa digitálnej stratégie. Komisia predložila prvý súbor opatrení v oblasti pravduševného vlastníctva, vrátane digitálnych práv a nové návrhy v oblasti digitálnych technológií e-komercie budú predložené ešte pred e, letom. Vo všetkých týchto oblastiach e, e, leží nám na srdci ochrana spotrebiteľov a nezaujatá ochrana všetkých snách o využitie plného potenciálu jednotného trhu. Po tom, čo sme venovali značnú pozornosť Parížskej dohode o klimatických zmenách, musíme sa venovať ďalším krokom E, pokračujeme v pláne z minulého decembra a chceme vytvoriť dlhodobo držateľný rast na základe prehodnotenia stratégie EU 2020 a trvalo držateľných e, e, zámerov v oblasti rozvoja prehodnotenie viacročného finančného trhu rámca bude predmetom našej pozornosti tohto roku. Chceme eh, prispôsobiť výdavky politickým prioritám tam, kde je to potrebné. Tento týždeň komisie by mala schváliť oznámenie o tých krokoch, ktoré treba robiť na úrovni Európskej únie za účelom optimalizácie účinnosti politických nástrojov pri riešení eh, problémov eh, oceliarstva a poskytnutí podpory modernizácie oceliarstva. Niekoľko slov o lepšej regulácii Súbežne s, s programom lepšej regulácie komisia sa snaží zjednodušiť právny rámec a e, znižiť regulačnú záťaž e, v jednotnom trhu. Musíme podporovať e, reguláciu, ktorá odstraňuje prekážky hospodárskému rastu a minimalizuje regulačné náklady a umožňuje nové príležitosti a zabezpečuje E, udržateľnosť hospodárskeho rastu z hľadiska sociálneho a ekologického. E, pritom komisia vychádza z, z odôvodnených iniciatív, ktoré vyústili do konkrétnych výsledkov na základe sústavného e, vyhodnocovania skúseností a respektovania princípu subsidiarity a proporcionality balíček lepšej regulácie mm, je zameraný na takéto zmenu. Beta, lepšia regulácia to je e, vec, za ktorú všetci zodpovedáme. Všetky inštitúcie únie, členské štáty musia sa držať princípov lepšej regulácie. Vážna pani predsednička, náš štrukturovaný dialog sa osvedčil e, v rámci prípravy pracovného programu komisie na tento rok. Mali sme e, stretnutie medzi nami a Európskym parlamentom predsedami e, výborov. E, to sa konalo v oktobri minulého roku v Štrasburgu. Máme pred sebou značné výzvy. Sú to teroristické útoky, pomalé hospodárske oživenie, klimatické zmeny, utečenická kríza a migračné tlaky na našich vonkajších hraniciach, takisto aj chybujúcu bezpečnosť v susedstve Európskej únie. Títo výzvy volajú potom, aby Európska únia konala rozhodne, aby prejavila solidaritu a zodpovednosť, aby dosiahla eh, dohodu z, eh, pri zatrvaní Spojeného kráľovstva eh, v Únii. Musíme spolupracovať na všetkých úrovniach, aby sme reagovali na bezprostredné problémy, aby sme zabezpečili trvalo udržateľné e, konkurenceschopnú budúcnosť pre Európu. Teším sa na náš dialog. E, Budem môcť si vypočiť vaše názory, námety e, vo veci toho, ako dokážeme spoločne zdolať tieto výzvy. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. E, mám e, zoznam revčníkov a poprosím všetkých, kto tak ešte neurobil, aby dali nám znamenie o tom, že chcete vystúpiť. O chvíľu sa vrátim k tomuto zoznamu. A teraz pán Lothargard Morton, vítam vás v našom parlamente e, chápem, že pochádza z Lotanesu, Mm, e, pracujete e, e, v kabinete novej ministerky, prajeme jej veľa úspechov v novej činnosti. A chcem vás upozorniť, že v tomto výbore veľmi veľa a usilovne pracujeme, takže chceme vás vopred upozorniť. Takže vítame vás späť. Takže poviem, kto sa prihlásil. Rosa Sun, Catherine Steiner, Nicola Dante, Virginia Rosier, Lizzie Akansari, Carlos Correo, uh, Ivan Stefanich, Dan Dalton, Robert Rochefort, Vicky Ford and Julia Rader. No, not Carlos. Okay, and I'm going to take them from in the... A budeme uh, vás počúvať uh, v, v poradí uh, jednotlivých prac, uh, politických skupín. Tak kto sa prihlási ako prvý? Thank you very much and thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem uh, za to, že ste prišli. Pán komisár, ďakujem za vašu prezentáciu. Asi toto je môj mikrofón. Ďakujem tak, že ešte raz za vašu prezentáciu, za to, že ste prišli medzi nás ako väčšina našich kolegov a ja sa domnievam, že mali by sme e, užšie e, spolupracovať, častejšie sa stretávať. um, už dlhšie hovoríme o tom, čo plánujeme urobiť a rada by som zistila, čo sa už všetko urobilo v oblasti zjednodušovania a ďalších problémov. Či sa už e, uskutočnili nejaké kroky, či už vidíme aj výsledky. Ďakujem. Kirsten Steiler. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán komisár za to, že ste prišli a vedete s nami štrukturovaný dialog. Naozaj máte pravdu, že tu je tu 56 projektov a hovoríte ste o dôraze na Horizont 2020. Chcela by som sa venovať otázke zručnosti a príslušnému programu. Uh, Vieme, že máme e, v Európskej únie asi 900 mm, e, e, tisíc pracovných miest v oblasti digitálnych mm, zručností. Budeme ich potrebovať. Viem, že sa venujete tejto otázky. Mohli by ste približiť nám svoju vlastnú víziu. Nechceme, aby existujúce nerovnováha v oblasti digitálneho trhu sa mm, zmenila na nejakú obrovskú priepasť E, e, existujú obrovské rozpätie digitálnych zručností, ktoré budú potrebné e, ak chceme využiť plne potenciál digitálneho trhu, musíme sa venovať týmto zručnostiam. A ešte ďalšia vec. Keď som bola na jednom podujatí, ktoré bolo venované pracovným miestam a malým a stredným podnikom, išlo o webové stránky, ale malé digitálne podniky totiž využívajú určité e, označovanie svojich webových stránok Neviem, či aj vy sa e, venujete tejto otázke. E, chcela som upozorniť e, vás na túto otázku. Spomneli ste otázku vyrovnania sa so Spojeným kráľovstvom, aby zostalo v Európskej únie. Domnievame sa, že Európska únie by mala zostať v Európskej únii. Zajtra budeme mať 100 dní pred referendum. Viete, že Spojené kráľovstvo využíva investičný fond. Vieme, že aj univerzity využívajú tento fond a čo sa stane, ak e, opustíme Európsku úniu a čo sa stane s našimi príležitostiami. E, e, samozrejme, nebola by som rada, keby sme nemohli využívať tieto fondy investícií. Pani kolegyne veľmi stručne sa vyjadrila a ja by som sa chcela pri tom pristaviť. Výborne slúbila som počas na ostatného stretnutia koordinátorov, že budem sa snažiť dodržovať čas, e, e, aby e, komisár sa mohol vyjadriť. Máme 10, 11 prihlásených, takže pustím časomieru. Ak budete hovoriť dlhšie ako niekoľko minút, budem vás prerušovať, pretože ostatní sa nedostanú k slovu. Takže umožním najprv vystúpiť jednotlivým skupinám. You, chair, Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán komisár vítam to, čo hovoríte o lepšej regulácii. Plne súhlasíme s vami v tejto veci. Problém však spočíva v tom, že e, v skutočnosti je to veľmi odlišné. Je dobré hovoriť o lepšej regulácii, o zjednodušovaní, ale častokrát nová legislatíva znamená opak. Napríklad e, colná e, správa, tam išlo o zjednodušenie, ale E, e, to spôsobilo značné komplikácie našim e, podnikom. Potrebujeme nové delegované akty, aby sme to riešili. Prvá otázka, ako môžeme splniť tento sľub, pretože naše skúsenosti, minulé skúsenosti tvrdia o tom, že to sa obyčajne skončí opačne. Pokiaľ ide o necolné prekážky, ja pripravujem správu v našom výbore a mnohé malé stredné podniky hovoria, že posledne jednoduchšie e, obchodovať e, alebo v Spojených e, štátoch ako v Nemecku alebo v Francúzsku. A pretože niecelné prekážky im bráne posobiť na jednotnom trhu. Takže konkrétna otázka na vás. Budete podporovať výročnú správu o niecelných prekážkach vrátanie odporúčaní pre jednotlivé krajiny? s tým, aby sme e, identifikovali niecelné prekážky, aby sme ich vedeli riešiť. A tretia, posledná poznámka. E, e, otázka e, digitálneho jednotného trhu. Podporujem to, ale prečo komisia stále hovorí o ochrane spotrebiteľov? Nemali by sme hovoriť o poskytnutí viacerých možností spotrebiteľom, pretože expertné ocenky, ktoré máme online, by nám mali umožniť poskytnúť spotrebiteľom väčšie možnosti a nie len chrániť ich. A minulý týždeň sme mali stretnutie s iným komisárom a hovorili sme o tom, že komisár e, sa snaží chrániť existujúcich e, hráčov na trhu. A preto posledná otázka, ako vytvoríme rovnaké podmienky pre všetky subjekty e, na trhu, aby sme nechránili iba existujúce podniky. Ďakujem. Merci, prezident. Euh, Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán podpredseda. Je to také zaujímavé, pretože e, pán kolega Dalton e, sa na tejto téme a teda ja môžem zopakovať to, čo hovorí aj e, on v tejto veci. Naozaj dôležité sú investície, e, potrebujeme e, investícia, chceme hospodársky rast a chceme vytváranie pracovných miest, takže to je správne. Ale na to, aby investície boli e, vo všetkých sektoroch, tak treba, aby sme verili tým trhom, ktoré pod tým sú nejakým spôsobom nastavené. Čiže treba veriť trhom, o to ide tiež. A tu sme na výbore IMKO a práve preto a otázka týchto prekážok e, necolného charakteru je naozaj strategická. Vy ste hovorili teraz o tých startupoch. Častokrát hovoríme o veľkých podnikoch a zabúdame na tých e, stredných, na tie malé stredné podniky. A práve tie, keď e, rastú, tak potom sa stávajú tými strednými podnikmi a a potom e, to vedie k tomu, aby naozaj ten hospodársky rast šlapal viacej. Takže dávam konkrétnu otázku. A vo Francúzsku sa hovorí o tom, e, že častokrát e, dochádza k nejakej nadmernej transpozícii a e, teraz um, už sa E, hovorí o tom aj u nás, aj vo Francúzsku, aj v Spojených štátoch, že e, práve kvôli tomuto nemôžeme tie necelné prekažky odstraňovať. A hoci máme častokrát dobré e, úmysly, nie že by boli to nejaké antibiznisové úmysly. Čiže otázka je pre vás, pán komisár, ako na kolegiu s týmto chcete naložiť a aké konkrétne nástroje budete mať alebo navrhujete v tejto veci. And the, and the last from the first round, Julia Rader. Julia Rejda ešte ako posledný, posledná z prvého kola. Ďakujem pekne pani Breznička, ďakujem pán komisár. E, máte určite veľmi dôležité portfólio pre tento výbor, takisto pre digitálny e, jednotný trh a pre tú stratégiu. A opäť e, otváram tému rýchlosti reforiem. E, dnes napríklad e, predseda oznámil na e, rade, že dôležitý e, prvok tejto stratégie teda reforma copyrightového copyrightových otázok, že sa opäť presúva na neskôr, tentokrát na september. Čiže teraz, keďže e, predseda komisie Juncker oznámil, že e, teda, e, teda proste posúva sa to na neskôr a je to pre mňa problém, pretože bolo povedané, že to posunutie vyplýva z toho, že sa bude vykonávať ďalšia konzultácia konkrétne pokiaľ ide o tie súsadné práva pre vydavateľov tlača. Vy ste povedali, že komisia chce e, nejakým spôsobom, alebo nechce preferovať jeden biznis model pred inými a e, takisto bolo povedané, že žiadne nové povinnosti by nemali byť vytvárané, ktoré by subsidovali, alebo teda dotovali jeden e, biznis model a nie iné, alebo že by teda by preferovali jeden. A teda je to otázka či budete konať tak, aby bolo jasné, že e, sa tieto nástroje budú dostatočne rýchlo mm, predkladať, aby sme na nich začali čas pracovať a teda či aj e, tá správa o tom jednotnom e, digitálnom trhu bude včas zohľadnená, aby sme aj v tejto veci mali všetky informácie. A potom posledná vec na výbore sa robí veľa práce, pokiaľ ide o to, aby sa bezpečili práva občanov, ktorí majú zdravotné posunutie a e, pokiaľ budeme e, aj reformu copyrightovej témy posúvať neskôr, e, tak to znamená, že aj zmluva z Marrakešu um, bude um, teda neprijatá včas a tá sa tiež takýto týka ľudí s postihnutím. Takže ja sa chcem spýtať, e, rátate s tým, že tento návrh bude pred septembrom ešte e, daný e, do parlamentu, pretože minimálne tejto veci parlament podporuje prípadný návrh. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem. To je zaujímavá diskusia, je politická vidím, že máte veľmi konkrétne otázky, budem sa snažiť aj zodpovedať tak špecificky, ale možno to nebude vždy úplne možné, ale aspoň sa to pokúsim. Poprvé, postup notifikácie, tam my chceme vylepšiť súčasnosť E, teda tú, e, tie, tie, tie povinnosti notifikácie, ktoré sú momentálne uvedené v smernici a je dôležité, aby sa uh, tieto uh, otázky riešili takým spôsobom, aby uh, tie ustanovenia v oblasti cezhraničných uh, obchodu neboli nejakým spôsobom negatívne zasiahnuté. A my chceme umožniť komisie takisto aj iným členským štátom, aby preštudovali, aby mohli komentovať e, návrhy opatrení, aby fungoval, aby fungoval ten e, trh lepšie, ten trh so službami. Takže chceme zvýrazniť transparentnosť, chceme umožniť lepšie hodnotenie proporcionality e, nových opatrení. Ďalej, Skills Agenda. Marian Tyson, eh, pokiaľ ide o túto Skills Agenda, pokiaľ ide o tieto zručnosti, tak pripravuje k tomu eh, návrh a snažili sme sa takto boli viaceré generálne riaditeľia, eh, riaditeľstva, ktoré chce hovoriť, chcú hovoriť o všetkých týchto zručnostiach, o rôznych druhotoch zručnosti, ktoré sú dôležité, napríklad máte zručnosti, ktoré sú potrebné na to, aby sa zvyšovali, eh, produktiv, eh, zvyšovala produktivita eh, oceliarského priemyslu. Ale aj tie digitálne zručnosti sú tam veľmi silne zareprezentované, povedzme, a všetci máme rovnaké obavy a pre komisiu Samozrejme, e, je to otázka skôr toho, že by sme vzdielali osvedčené postupy jednotlivých krajín, než by sme to mohli my až tak priamo ovplyvňovať a takisto môžeme poskytovať e, rady členským štátom, pokiaľ ide o e, napríklad zlepšovanie kvality vzdelávacieho systému v tomto smere. Potom je tu aj úloha pre súkromný sektor. Niekedy práve súkromný sektor môže poskytovať agilnejší. spôsob toho, aby sa e, aj súkromné spoločnosti mohli začleniť na tento vzdelávací e, sektor. Nie, že by mali nahradiť vzdelávacie inštitúcie, alebo mohli zohrávať tam istú úlohu. A o tomto budete počuť aj neskôr. A ešte chcem dodať jeden veľmi dôležitý bod pokiaľ ide o túto agendu zručnosti. Máme momentálne e, veľa ľudí, ktorí prichádzajú do našich e, krajín a tiež musíme im umožniť, aby sa mohli začať do našich spoločností čo možno najskôr, aby mohli k nim začať prispievať. A teraz, ja keď sa pozriem na veci z hľadiska investícií a schopnosti, tak vidím týchto ľudí ako isté e, plusy, ako isté aktíva Čiže to nie sú iba ľudia, ktorí nejakým spôsobom iba sú nejakou, zá, nejakou záťažou pre nás, ale môžu byť aj aktívami. A e, kontinent, ktorý verí v ľudský kapitál, teraz dostáva ľudí, prichádzajú sem ľudia, ale je dôležité, aby sme zabezpečili, že aj budú mať ten kapitál pre nás e, do budúcna. A preto si myslíme, že toto je jedna zo skupín ľudí, ktorí by mali mať aktualizované zručnosti, ale nie je jediná. Potom ďalej lepšia regulácia. A teda tie necelné prekážky. Lepšia regulácia. Takto. Veľa ľudí má pocit, že lepšia regulácia znamená, že nejaké nariadenia odstraňujeme alebo predpisy odstraňujeme, až takto sa to deje. Aj to sa samozrejme môže stať, ale ešte dôležitejšie je to, aby sa e, úzko a koordinovala koordinovali jednotlivé sektory pri vytváraní nových regulácií. Napríklad e, pokiaľ ide o jednotný trh, tak e, snažíme sa napríklad namiesto 28 predpisov mať iba jeden. A to je dobrý spôsob, ako znížiť e, administratívnu záťaž, ale samozrejme treba pamätať na to, aký je tam obsah, aby sme tam všetky dôležité pohľady mali zahrnuté. S tým možno budete nesúhlasiť, ale by som povedal, že nový pracovný e, postup komisie, ktorý odliš- sa odlišuje od predchádzajúcich e, pracovných postupov, je ten, že máme projektové týmy a má to nám e, dať lepšie návrhy alebo lepšie, ten návrh je lepšie kvality. A spoločne s pánom Timmermansom, e, Timmermansom som viedol jeden z tých hlavných e, projektov v oblasti jednotného trhu, ktorý možno nevnímaný až tak ako otázka jednotného trhu, ale je to tá cirkulár, to cirkulárne hospodárstvo. A to je príklad toho, ako môžeme dobre pracovať v skupine. Nešlo tam teda iš, iba o, o, nešlo tam iba nejaké environmentálne otázky, ale aj otázky jednotného trhu. A mali sme viacerí komisárov, viaceré DG a povedal by som, že ja si myslím, že aj teda toto, táto lepšia regulácia by sme mali vnímať z tohto. Mali by sme vnímať z tohto pohľadu. Ako teda zohľadniť tam rôzne názory, rôzne teda prístupy k veci alebo pohľady na vec, čiže cirkulárne hospodárstvo, ako funguje. ako by malo fungovať z týchto rôznych pohľadov. Potom tie necelné prekažky. Ja si myslím, že toto vecou treba určite niečo spraviť. Ako všetci vieme, čo tu sedíme v tejto miestnosti, jedna z víziev, ktoré máme v EU, je, že členské štáty nevždy implementujú e, nariadenia v oblasti jednotného trhu. Práve sme navrhli, aby sme mali nejaké nové nástroje, ktoré by kontrolovali, čo členské štáty robia. A čo, sa, čo, čo vymáhajú. Takže to je jeden z návrhov stratégie jednotného trhu. Čiže robíme teraz e, viac ako sme robili predtým, ale aj v tejto veci e, sa na vašu pomoc. Musíme tieto témy dať vyššie v rámci politickej agendy. Čiže nie je to nejaká nová vec, nie je to nový návrh, je to staršia vec, takže možno niekomu to neprejde tak sexy, ale na to sme tu. Eh, proste chceme povedať, že v tejto veci by sme mali do sa niečo ešte robiť. A potom ste takisto hovorili o tej o síle eh, spotrebiteľov. To je súčasťou toho nej, ekonomiky. A, to je, samozrejme musíme pamätať na to, aby boli spotrebitelia chránení, ale treba, treba tam takisto nechať priestor aj pre voľbu eh, spotrebiteľa. Je Európa a, takou, kde sme si už e, vlastne dopredu povedali, aké e, služby alebo tovar môžeme e, poskytovať spotrebiteľovi alebo nie. Či sa nám to páči alebo nie, tá cirkulárna ekonomika pôjde z hľadiska významu hore a musíme vytvoriť taký kontinent, ktorý bude bezpečný a otvorený pre proste aj na Koreper v júni dáme práve e, dokument z tejto téme a budeme sa pozrieť na to, akým spôsobom tieto nové biznisové modely sú e, prepojené aj na kooperatívne e, modely hospodárstva, ako to môže viesť tomu, aby mali väčšiu silu práve spotrebitele. A potom kolega sa spýtal na tie necelné prekažky. Dúfam, že som na tú otázku aspoň čiastočne zareagoval. Ďakujem. The copyright issue, yeah, it's a... Potom ešte copyright. Ako viete, sú dva kroky. 9. decembra minulého roku Európska komisia navrhla alebo prijala návrh, pokiaľ ide o reformu vlasti autorského práva, vlasti copyrightu a bolo to prijaté ako legislatívny návrh, pokiaľ ide o tú prenositeľnosť portability. A základ tej reformy, tá druhá časť legislatívnych opatrení, pokiaľ ide o autorské práva, to sa plánuje na leto. Uh, neviem teraz povedať, že či to bol jún alebo júl, či to bude júl alebo júl, ale niekedy v lete by to malo byť. A chceme aj s kolegom Ansipom tieto témy potlačiť dopredu a nemáme žiadne politické prekažky na úrovni komisie, prečo by sme ich nemohli e, predložiť aj skôr, iba si chcú nejaké témy prebrať a zabezpečiť, že tie návrhy sú naozaj kvalitné, ale už teraz opravdu ďakujem za ten pozitívny prístup k e, týmto návrhom, ak to tak teda bude. A ešte jedna vec, ktorá vyplynula z návrhov, pokiaľ je digitálny jednotný trh, úloha tohto výboru bude veľmi dôležitá, pretože ako náhle sa dostaneme k konkrétnym návrhom z rôznych oblastí, vždy je proste ľahké povedať nie teda takto keď povieme eh, potrebujeme ľudí na politické úrovni, ktorí sa každým pamätajú na ten hlavný alebo veľký obraz. To je to, čo som chcel povedať. A pokiaľ náš návrh nie je dokonalý, tak eh, musíme zabezpečiť to, aby o dva alebo o tri roky oni mo- sme mohli spoločne na novo e, formovať biznisové prostredie v Európe. Poprosím vás, ešte aby sme sa vrátili k otázke Katrin. Čo sa stane, s členskými štátmi, teda štátmi mimo EÚ, ktorí sa e, zúčastňujú aj na 2020 a FCC. Neviem, čo je teraz oficiálna línia k dnešnému dňu. Neviem, čo oficiálne môžem alebo nemôžem povedať, ale som si istý, že všetci tu vedia, viete, že členovia väčšinou majú e, lepšiu možnosť ovplyvniť e, príjmanie rozhodnutí ako nečlenovia. To platí nielen e- v EU, ale aj všade inde na svete. To je pochopiteľné. Ďakujem. Ďalej Ivan Štefanec a potom Nikola Dante, nech sa páči. Ďakujem pekne. A ďakujem aj za to jasné vysvetlenie. Pokiaľ ide o tie ciele, mám tri otázky. Poprvé, spomínali ste, že už máme 56 projektov zo strategických investícií, na ktorých pracujete. Otázka je, koľko z nich sa venuje digitálnej oblasti. Pretože všetci sa zhodneme na tom, že digitálny jednotný trh je priorita, ale otázka je, pokiaľ ak je to teda naozaj, teda či naozaj strategické investície či sa podporujú takýmto spôsobom, či túto prioritu takýmto spôsobom podporujú teda. A potom druhá otázka, či máme nejaké nástroje, aby sme mohli ovplyvniť strategické investície, aby sme mohli tieto priority podporovať najmä v tej digitálnej oblasti. A potom vy ste povedali, že podporujete e, v DPH zjednodušovanie, to sa nám páči, ale otázka je, môžeme očakávať teda, že komisia príde s nejakým návrhom e, zjednotiť registrovanie, pokiaľ ide DPH, teda podporujete nejakú štandardizáciu v tejto oblasti. A potom tretí bod, ocelierský priemysel. Čo ste povedali, alebo spomenuli ste tento ocelierský priemysel, ktorý je momentálne pod tlakom, z hľadiska teda dovozových tlakov a tak ďalej a súvisí to s nákladmi na výrobu. Čiže všetci asi potrebujeme sa tejto téme venovať, pretože to je prepojené aj s so zamestnanosťou Európskej únie. Ďalej Nikola Dante, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, vy ste sa dotkli mnohých rukov e, v rámci vášho portfólia. Ja by som chcel počuť váš názor k trom veciam. Poprvé, pokiaľ ide o investičný plán, je dôležité to, čo ste poskytli vo forme tých čísiel, aby to bolo konzistentné. Bolo by dôležité mať väčšie množstvo tých zdrojov, ale aj tie, ktoré e, sme vyčlenili alebo našli, tak tých bolo málo. Bolo by zaujímavé vedieť aj z pohľadu kvalitatívneho, e, tieto investície, ktoré boli realizované, to sú investície, ktoré nesú isté riziko, alebo sú to investície, ktoré by nezávisle realizovali tie podniky bez ohľadu na tie prostriedky, ktoré máme, pretože máme zdroje, ktoré by si mohli kľudne získať z Európskej investičnej banky, čiže závisia od kvality takýchto investícií a aké je tam riziko, ktoré sa na to viaže a aký, akým spôsobom môžeme očakávať skutočný rast. Keby sme sa naopak ubrali, ubrali cestou povedzme bankových investícií a zabezpečených. E, po druhé, sú tu isté nariadenia alebo istá legislatívna časť a niektoré štúdie komisie, eh, ktoré hovoria o tom, eh, že by sme mohli riešiť niektoré eh, odvetvia jednoduchým spôsobom. medin a takisto dohľad nad digitálnym trhom. Teraz sa odvolávam na štúdie komisie, ktoré hovoria o tom, že niektoré odvetvia sú skutočne zvýhodnené ja samozrejme viem, že komisia podľa ešte aj rade pri svojich rozhodnutiach, ale ja by som bol rád, keby sa uľahčil nejaká dohoda eh, medzi eh, parlamentom a medzi radou, aspoň v niektorých sektoroch. Eh, ďalší bod sa týka geografického označenia pôvodu. Nehovorí to parlament napriek tomu, že 600 hlasov za, 600 za hlasovaní, hlasmi za prešiel tento návrh tu by sme mohli získať malé, e, nie obrovské miery navýšenia HDP, pretože existuje aj dohoda na úrovni parlamentu, na úrovni, úrovni rady. Aký chystá komisia legislatívny návrh? Ďakujem. Virginie Rozier. Virginie Rozier. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán podpredseda, že tu ste s nami. Chcem sa dať konkrétne otázky. Tá sa ma týka, to sú tie geografické označenia. E, pred 6 mesiacmi sme prijali správu, tam som ja bola spravodajkňa, bola tam veľká väčšina a požadovali sme Európsky rámec, pokiaľ ide o tieto geografické označenia. A vyžiadala si to, teda vyžadala si to aj ECOSOC a takisto aj e, výbor e, regionov, takže to bol dokument, ktorý chceli aj iné inštitúcie. Výbor regionov a takisto ECOSOC ale komisia mala štúdiu v roku 2013 a uzavrela e, e, e, istý e, rámec pre tie nepolnospodárske výrobky. A vy e, ste povedali pred e, e, istým časom, že ste pozitívne nastavení voči takémuto návrhu a častokrát mi o tom hovoria malé e, podniky, oni očakávajú, že takto budú ochraňované, pretože majú naozaj e, hospodárskú súťaž zo strany výrobkov, ktoré sú vyrábané mimo Európy a nieko nesúvisia s tým tradičnými e, výrobkami my doteraz sme e, na tom o, to očakávali tak pozitívne, teraz už sú ľudia dozaj zhrození z toho, že sa nič nedieje a bolo by to veľmi nedobré, keby e, tie firmy to vnímali veľmi negatívne, e, len preto, že tak dlho trvá nám na to zareagovať. Čiže bolo by dobré, keby sme mali spoločný rámec, konečne aj taký časový rámec, kedy tieto výrobky môžeme začať chrániť takýmto spôsobom. Ďakujem pekne, pán Islare. Um... Pani predsednička, pán podpredseda, vy ste mužom znásobovania. Keď sa pozrieme na tie financie, na ten fond, veľa vecí sa už zmenilo, pokiaľ ide o prístup e, získavania súkromných peňazí a potom otázka získavania aj bankových peňazí. E, mám e, dve konkrétne otázky. Najskôr, aká je pozícia tých startupov a hlavne teda scale-upov. Máme veľa startupov v rozdielných odvetviach, ale ide o to, že medzi tými 10 a 100 miliónmi nedá sa to porovnovať so Spojenými štátmi. E, z pohľadu číselných údajov naozaj zaostávame. A to je tých 75 miliard, ktoré tečú cez členské štáty, cez tie huby. Každý týždeň zverejňujete to, čo sa deje, nejaký príklad a výbor to videl. Ako, ako je tam to čerpanie? Máte skutočne napichnuté, tak povediať, tieto startupy a scale-upy na to financovanie? A moja posledná otázka ohľadom vášho vyjadrovania o obehovom hospodárstve. Naozaj môžeme spraviť veľa veľkých krokov prostredníctvom tých nových produktov, tých základných produktov, ale pokiaľ nebudeme mať spoločný vnútorný trh s rovnakými štandardmi ohľadom posudzovania toho, čo je odpad, čo je navyše, čo nie, tak potom tam bude veľa zmetku a veľa zmeškaných príležitostí, čiže plne podporujem to vaše nakombinované portfólio. Chcel by vystúpiť ešte niekto? E, rada by som aj ja doplnila dve žiadosti z mojej strany. Najskôr, pokiaľ ide o pas pre služby, e, mne sa páči táto myšlienka, že tu bude takýto pas pre služby, čo bude znamenať, že budete musieť dokázať e, súlad s pravidlami len v jednom členskom štáte a rozšíriť to na 28, ale čo spôsobilo u mňa obavy je, že Juro Šambr, ktoré zastupuje veľa malých a stredných podnikov, si to neželá, nechce, pretože sa domnievajú, že z toho vyplynie extrémne komplikovaný sektor alebo odvetie služieb, sektor po sektore a že uviazneme v tých rokovaniach na celé dekády, na celé veky. Čiže naozaj e, veľmi rozdielne nahliadajú viacerí na to, čo je ten pas pre služby. A preto moja prvá otázka je, či by sme mohli stráviť viac času so zainteresovanými stranami, pretože ak to nefunguje pre Eurošambr, ktorý zastupujú, tak povediať, z tých poskytovateľov služieb, tak to je znepokojujúce. Oni chcú mať oveľa rýchlejšie dostupné informácie o cezhraničných záležitostiach a tie portály v tejto veci, ktoré boli zriadené e, údajne v rámci tej smernice o službách a ktoré majú zabezpečiť, že sa takéto informácie dostanú tým poskytovateľom služieb. To je prvá otázka v rámci toho širšieho záberu, čo sa dá viac spraviť. Druhá otázka sa týka odstraňovania byrokracie a tej agendy lepšej regulácie. Mňa potešilo počuť z úst pána Timmermansa minulý týždeň, že dúfa, že odstraňovanie tej byrokracie sa udeje aj cez Wi-Fi platformu, tými konzultáciami zo spodu nahor. Ja som sa na to pozrela, na tú Refit platformu a na tú kampaň Light and Load. Odstráňme tú záťaž, čiže ja by som chcel nabadať ľudí, aby prípadne, keď sa stretnú s byrokraciou, aby to oznámovali. Ale je to tak komplikovane nastavené, aj je refit, že musíte tam uviesť ec.europa.eu, demokratická a ďalej forward slash a ďalšia vec a ďalšia vec. Naozaj e, je to pre mňa dosť ťažko pochopiteľné ako v rámci takéhoto niečo nahlasovať, alebo ako sa vôbec tomu dostať. Myslím si, že webová stránka cadredtape.eu eh, je k dispozícii, nie je obsadená. Mohli by sme ju dneska večer vytvoriť a použiť cadredtape, alebo teda zostraňme byrokraciu, aby sme sa ubrali radšej touto cestou. Ďakujem pekne. Ďakujem, naozaj dobrá myšlienka, dobrý nápad. Pokiaľ ide o FSN, digitálne projekty asi 10%, troška menej ako 10% projektov, ktoré sú doposiaľ financované, sú e, v tej oblasti IT. Ja som sa domnieval, keď FC začala fungovať, že to bude väčší počet, respektíve, že digitálne investície budú mať väčší podiel, budú hrať väčšiu úlohu. Zatiaľ sa to nezdá byť tak. Neviem, čo sa presne chystá, e, aké sú už projekty naplánované, či je tam veľa investícií do tejto oblasti. Zatiaľ to tak ale nie je. Ako som povedal, najviac projektov FC súvisí nejakým spôsobom s energetikou. Väčšinou e, obnoviteľné zdroje alebo energetické e, podniky alebo inteligentné siete, to je dôležité, ale možno treba troška tlačiť aj na túto vec. E, napriek tomu, že my nie sme ako komisia tá inštancia, ktorá vyberá tieto projekty. Je to fond, ktorý sa riadi dopytom a mal by to byť dopyt zo strany súkromného sektora alebo investorov, ale nadalej budeme musieť šíriť povedomie toho súkromného sektora, že v prípade, že je tu potreba pre takéto financovanie, tak je možné to využiť. Jedna dobrá príležitosť, ako posilní digitálne investície, hlavne v niektorých krajinách, koheznych krajinách, krajinách súdržnosti, je používať štruktúralne fondy spolu s EFSE. A tam si viem predstaviť, že niektoré podstatné, alebo niektoré aj zároveň veľmi základné, veľmi potrebné investície do infraštruktúry by vedeli získať financovanie a mohlo by to zapojiť aj, mohlo by sa tam zapojiť aj súkromní investori, aby robili napríklad investície do širokého pásma alebo čokoľvek bude potrebné. E, bohužiaľ nedokážem odpovedať na vec, ktorá súvisí s DPH. Nepamätám si, či toto bolo súčasťou problematiky, ale vrátime sa k tomu čoskoro. E, oceliarstvo to je veľmi komplikovaná vec a z tohto dôvodu v stredu zverejníme oznámenie komisie v tejto veci, v ktorom uvedieme opatrenia, ktoré majú byť realizované na to, aby sme sa ubezpečili, že sa tie podmienky pravidlá hry vyrovnajú v istej fáze, alebo že vyriešime tie e, negatívne dopady nadmernej produkcie v niektorých krajinách, predovšetkým v Číne pričom zachováme otvorené naše trhy, ale musíme venovať tejto veci pozornosť, pretože tie výzvy sú naozaj nemalé. Nedá sa riešiť tento problém tým, že použijete jedno, dve opatrenia a budeme potrebovať celú škálu opatrení, vrátane nástrojov na obranu obchodu, obchodných záujmov, ktoré budú aktuálne ale budeme musieť pomôcť aj samotnému odvetviu, aby investovalo do budúcnosti, aby zvýšilo svoju produktivitu. No, vrátime sa k tomu do stredu. Investície v rámci FC a otázka, či to prinieslo nejakú pridanú hodnotu, to je naozaj podstatná záležitosť, pretože každý, kto sledoval alebo kto sa zúčastňoval prípravy nariadenia EFSE, tak tá adicionalita, prídavkovosť bola vnímaná ako základná hodnota. 70 miliard prostredníctvom financovania z EIB a EFSE by malo byť doplnkové, by sa malo k tomu pridať, malo by sa to sústrediť na rozdielne oblasti, ekonomicky realizovateľné, naplniteľné avšak riskantnejšie z pohľadu toho, čo dokáže financovať len samotný súkromný sektor. Ja som už párkrát o týchto veciach e, diskutoval e, s pánom Moldererom, ktorý je predsedom správnej rady EFSE, investičného výboru EFSE. A on naozaj vie, že takto je, že akýkoľvek projekt, každý jeden, ktorý vyberajú, má to byť projekt ktorý je dostatočne dobrý, ktorý však nedokáže získať plné financovanie e, z súkromného trhu. To je veľmi dôležité si to uvedomiť, pretože nechceme konkurovať súkromným zdrojom. Súkromné zdroje môžu robiť, čo chcú a mali by tak aj robiť a my by sme sa mali snažiť ich e, pozbudiť, ale vždy sú investície, ktoré potrebujú isté verejné záruky alebo niečo podobné. Ešte vám uvediem jeden zaujímavý príklad toho, čo by FC dokázalo naplniť. V Dánsku zriadili fond, ktorý bude financovať investície do obnoviteľných zdrojov energie v Severnej Európe. Je to bežný fond. Rozdiel jedine je v tom, že FC zabezpečilo financie, ktoré sú podriadené zvyšku tých aktív a to prilákalo tie dôchodkové fondy, aby do toho investovali do tohto fondu. A prvýkrát aspoň ja som počul, že dôchodkové správcovské spoločnosti alebo fondy investujú do obnoviteľných zdrojov a do projektov novej, nových energií, ktoré nie sú nevyhnutne obrovské vo svojom rozmere, môžu byť aj malé, stredne veľké. A tu skutočne EFSE prináša tú pridanú hodnotu. Bez záruky zo strany EFSE, tak tie peniaze od dôchodcovských spoločností alebo dôchodcovských fondov by nikdy neboli poskytnuté. E, tento model samozrejme sa dá kopírovať. Môžete postúpiť takéto informácie ďalej e, aj vo vašich krajinách. E, keby ste mimochodom potrebovali viac informácií ohľadom toho, aké projekty boli financované z EFSE, zoznam projektov je na webovej stránke, tam si ich môžete ľahko nájsť. A veľakrát tu v parlamente som bol pozvaný ako rečník na rôznych podujatiach, kde som predstavoval rôzne typy osvedčených postupov, pretože je veľmi dôležité, aby sme si takéto osvedčené postupy vymenali v Európe a aby sme e, spomínali túto vec. A e, ďalej, geografické označenie. Teraz mi to úplne vypadlo. Ja riešim geografické označenie, len keď hovorím s Američanmi o TTIP dohode Vždy sme hovorili a zdôrazňovali, že je to súčasť nášho návrhu, ale to je troška rozdielna vec, takže ja vám ale môžem zaslať neskôr tie odpovede, ak dovolíte. Startupy, scale-upy. Carlos Mares a Jonathan Hill prídu s konkrétnym návrhom ohľadom rizikového kapitálu, fondy fondov, fondy fondov chceme zriať, vytvoriť nový fond, kde zozbierame existujúce zdroje EÚ, čiže veľkosť toho fondu by bola na úrovni 500 miliard eur. Polovica by pochádzala zo súkromného, z verejného sektora a potom zvyšok zo súkromného sektora. To je jeden z e, návrhov, ktorý by mal byť predložený, ak sa nemýlim, do leta my chceme vytvoriť taký strešný fond fondov, ktorý bude e, môcť investovať do tých fondov európskeho rizikového kapitálu, tak aby mohli rásť, lebo priemerná veľkosť takýchto venture fondov je 60 miliónov v Európe a 200 miliónov v Spojených štátoch, čiže tá, na tej veľkosti záleží aj z tohto pohľadu, lebo potom, keď sú väčšie tie fondy, tak môžu na seba brať viac rizika. Preto prichádzame aj s touto metódou. FC sa dá ďalej použiť aj na takéto účely zvýšenia financovania scale-up. Čiže FC môže formou priamých investícií zabezpečiť taký scale-up, také navýšenie, nahromadenie, alebo dá sa to robiť aj formou rozdielných fondov. Čiže to je tiež posolstvo, ktoré stojí za to, aby bolo ďalej šírené v kruhu ľudí z oblasti rizikového kapitálu. Pas pre služby spustíme verejnú konzultáciu v tejto veci. E, ďakujem pekne za to, že ste spomenuli túto kritickú pripomienku, pretože musíme zozbieravať spätnú väzbu od tých, ktorí majú mať prospech z takéhoto pasu pre služby, tak aby sme to správne nastavili. Naozaj sa domnievame, že sa nám to podarí, tak aby sme pohli, e, pomohli hlavne poskytovaniu služieb z malých a stredných podnikov, tak aby dokázali rásť cezhranične, ale ak sú nejaké obavy, tak musíme ich počuť. Preto sme chceli naštartovať tento proces tým, že spustíme verejnú konzultáciu. Máme isté myšlienky, ktoré im predostrieme. Nie sú to ešte konkrétne návrhy, ale aspoň vysvetlíme, ako sme uvažovali a potom budeme zozbierovať viac informácií a uvidíme, ako ďaleko sa dostaneme. Naozaj by som si želal, aby sme našli dobrý, vhodný, jednoduchý model, ktorý by naozaj pomohol malým a stredným podnikom, ale budeme musieť e, získať od nich údaje. Ďakujem pekne. Mohli by ste nám nájsť nejaké také pekné meno pre odborovanie e, e, byrokracie, lebo v opačnom prípade vznikne dojem, že ste ochotní to tolerovať. No, ďakujem veľmi pekne. Pán komisár, neviem, či naši členovia sú si vedomi toho, ale všetky e, reakcie e, z našich diskusí v rámci štrukturovaného dialogu zapadajú e, do diskusie medzi predsedom, predsedom, konferenciou predsedov výborov Um, a mm, ďalšími vedúcimi predstaviteľmi pri tvorbe pracovného programu. Takže keď e, budeme rok sa stretovať medzi jednotlivými predsedami výborov a komisármi, všetky námety, ktoré tu dnes e, odzneli, sa dostanú do programu našich skôdzí e, vratanie e, záverov a na základe toho sa bude pripravovať pracovný program na nasledujúci rok. Takže je naozaj veľmi dôležité, aby sme si vypočuli všetky tieto otázky. Um, now I will... A teraz by som urobila oznámenie predsedajúcej. Zvyčajne to robíme na začiatku schôdze, ale keďže sme mali výmenu názorov s pánom komisárom, to nás prebehlo tak, že máme tri štandardné eh, odznamenia. To sa streamuje cez internet. Eh, je to k dispozícii všetkým poslancom, asistentom a zamestnancom a nová verzie e, spravodajcu newsletter je tiež v dispozícii. Ďakujem pekne. Ďalší bod programu. Novšie informácie ohľadom trialógu, pokiaľ ide o dostupnosť e, webových stránok e, verejných orgánov. Ale keďže spravodajca nie je prítomný, pôjdeme ďalej. Alebo prichádza pani spravodajkyňa? Áno alebo nie? Možno, zajtra by sme eh, našli na to čas. Musíme o tom prediskutovať s pani spravodajkyňou. V takom prípade informácie o trialógu ohľadom e, e, lekárskych pomôcek a diagnostických e, nástrojov na diagnostiku in vitro. E, Myslím si, že v mene Andrej Švaba vystupí kolegyne. Ak máte informácie, pripravím eh, to, čo tu nachystal Andrej Šváb. Veľmi sa ospravedlňuje, ale dnes nie mohol byť prítomný a eh, ma, aby som eh, prečítal jeho správu. Šiestý trialog o Eh, lekárskych pomockách a diagnostických eh, eh, pomockách sa konal 16. februára. To bolo tretím trialogom počas predsedníctva Holandska a všetky strany očakávajú ukončenie rokovaní počas súčasného predsedníctva. Takmer všetky kapitoly a prílohy dvoch nariadení boli otvorené na účely rokovania a pokračujú diskusie ohľadom viacerých dôležitých tém. Hlavným prvkom 6. trialogu z hľadiska výbrojimkov bola diskusia o kontrole a najmä o rozsahu pôsobnosti. Pokiaľ ide kapitolu 5 skúmania vysokorizikových lekárskych pomocok, Or DS. I don't know what it means. Eh, Rada navrhla kompromisné znenie. Počas 5. trilógu Európsky parlament tiež pripravil kompromisný návrh na základe postupu rady spolu eh, eh, s tým, čo navrhuje Európsky parlament a súhlasil s tým, že sa vzdá pozmeňujúceho návrhu alebo osobitného notifikačného orgánu. Komisia pripravila e, revidované znenie 22. E, januára, e, ktoré bol schválené na Koreperi a zase zúžila rozsah pozornosti Európskeho parlamentu, ako aj kritérie, na základe ktorých skupiny expertov by mohli voliť konkrétne postupy. Takisto vypustil ustanovenie delegovaných aktov, ktoré umožňovalo komisii prehodnotiť rozsah posobnosti e, v budúcnosti. Samotný rozsah posobnosti. rada akceptovala širší rozsah posobnosti v vrátanie e, aktívnych e, pomocok triedy 2B, To by zahrňala insulinové pumpičky, avšak rada odstranila pomocky, ktoré sa tvoria, vyrábajú za pomoci E, tkaní. E, e, Európsky parlament súhlasil s touto zmenou s tým, že znenie bude vysvetlené s tým, aby všetky implantovateľné pomocky, ako aj pomocky 2B, budú pojeté. Delegované akty ohľadom rozšírenia rozsahu pôsobnosti rada vypustila mm, tento návrh z návrhu Európskeho parlamentu a nesúhlasila so zmenou rozsahu posobnosti samotného postupu. Európsky parlament má výhrady v prípade, že vznikne nová pomocka, e, ktorú bude treba analyzovať e, podrobnejšie. E, máme otázky ohľadom uplatnenia týchto postupov a niektoré ďalšie otázky. Komisia preskúma tieto výhrady a vráti sa k tomu poplatky. Stanovisko Európskeho parlamentu spočívalo v tom, že podniky by nemali platiť poplatky na e, pokrytie nákladov na dodatočné klinické skúšky, avšak stanovisko rady spočívalo v tom, že takéto poplatky by e, e, sa mali účtovať ale v prípade malých a stredných podnikov by mali byť e, e, e zmenšené. Európsky parlament navrhuje, aby e, podniky platili 50 takýchto poplatkov s tým, že komisia by pokrývala ostatných 50 zatiaľ čo malé stredné podniky by mali ďalšie zľavy z 50 podielu, ktoré musia ohradiť. Doteraz sa nepodarilo dosiahnuť dohodu. Komisie e, vyjadrila svoje výhrady, e, čo sa týka návrhu Európskeho parlamentu, pretože to bude e, znamenať finančné dôsledky pre komisiu. Európsky parlament bude spolu s komisiou diskutovať o možnom kompromise. Stanovisko rady spočíva v tom, že niekto tento postup musí uhradzať a na teraz to by mali byť podniky. Samotné postupy. E, je to stanovisko, že všetky e, pomocky sa musia e, dať na posúdenie komisii, ktorá na základe určitých kritérií sa rozhodne, či treba to posunúť skupine expertov na ďalšiu analýzu. Komisia Prebačte, rada navrhuje, aby všetky pomocky sa priamo posúvali na komisiu expertov, a ktorá do troch týždňov rozhodne, či sa k tomu viedrí. Rada taktiež e, sprísnila kritéria, pokiaľ ide o dodatočnú analýzu. Európsky parlament e, sa rozhodol, že bude súhlasiť so sprísnenými kritériami e, s tým, že postup priamého posunutia týchto pomocok na skupinu expertov je predmetom diskusí. Rada musí zodpovedať otázku, čo sa stane v prípade, že skupina expertov sa neviedri do 60 dní ktoré má k dispozícii. A posledný bod, kontrola e, eh, pomocou stredy 4D. E, eh, návrh komisie neráta s takýmto postupom, pretože rada sa domnieva, že eh, pomocky spojené s najvyšším rizikom sú upravené súčasnými ustanoveniami v článku 40, kde všetky pomocky triedy D, dokonca aj tie, ktoré nemajú spoločné technické špecifikácie, by sa mali preskúmať Európskym referenčným laboratóriom. Európsky parlament ešte e, bude nedalej e, skúmať tento návrh a radiť sa s komisiou o tom, že e, pomocky triedy 3 bez e, spoločných e, špecifických komunikácií budú pokryté ustanoveniami, ako to navrhuje komisie. To sú materiály, ktoré vám predložil Andrej Schwab a ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, aby sme to zhrnuli. Myslím si, že viacerí sme e, si vymenali maily a mali kontakty s týmto na Mm, smernicou. Neviem, či sú tu prítomní spolupracovníci Andresa. Ďakujem pekne za prípravu materiálu. Ale čo sa stane s, s existujúcimi pomockami? Napríklad e, náhrada bedrového kolbu alebo ďalšie e, stenty do e, e, srdca, či e, musia prejsť novým autorizačným procesom a bude to znamenať nejaké prieťahy, pokiaľ ide o mm, dostupnosť pre spotrebiteľov či budú spotrebitelia môcť naďalej využívať takéto pomocky. Viem, že Andrea sa veľmi znepokojovala, veľmi mu záležalo na tom, aby nová smernica nespôsobila problémy e, pri jej uplatnení. Možno, že v režime offline treba sa uistiť v tom, že stanovisko výboru IMCO e, bude prediskutované. O tom sme už hovorili pomerne dlho počas viacerých trialogov a Eh, ak sa nemýlim, eh, IMCO sa eh, domnieva, že pre spotrebiteľov treba zabezpečiť prístup k týmto pomockám aj počas uvedzania novej smernice. Možno, že koordinátori si to overia. Ďalšie bod programu stanovisko ohľadom nového prístupu v oblasti energetiky nejaká Kalas. Máme 72 pozmeňujúce návrhy. Minulý týždeň sa stretli tie nevyspravodajcovi ohľadom 8 kompromisných návrhov. O tom budeme hlasovať zajtra. No a teraz by som odovzdala slovo e, spravodajky nejaká Kalas, aby nám približila kompromisné návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Máme teraz 8 kompromisných návrhov. Dva z nich sú nové kompromisné návrhy, ktoré venujú osobitnú pozornosť dvom dôležitým záležitostiam, e, na ktoré poukazovali kolegovia. Poprvé, e, úloha kolektívneho e, prepínania, zapínania e, e, v súvislosti s potrebou energiu, aj význam využívania pravidel v oblasti nekalej hospodárskej súťaže, vrátanie spolupráce medzi národnými orgánmi tento kompromis vyzýva, aby sa účty boli transparentnejšie, jednoznačnejšie vrátanie cenovej štruktúry Dokonca aj keď e, spotrebitelia chcú sa viac angažovať, e, nevidia veľký prínos e, zniženia dopytu po energiám, pretože ďalšie sieťové poplatky sú vysoké a účinok zníženia spotreby sa až tak neprejavuje. A preto aj v otázke eh, regulácie cien eh, častokrát dochádza k zniženiu cien pre spotrebiteľov, najmä pre zraniteľnejšie skupiny a preto voláme, aby eh, cenová regulácia sa postupne odborovala, aby sa hľadali alternatívne opatrenia v zmysle boja s energetickou chudobou, ale v konečnom dôsledku, ak budeme mať fungujúci trh v oblasti energetiky, kde bude hospodárska súťaž a väčšia možnosť voľby pre spotrebiteľov, to by malo znižovať ceny takisto ak máme eh, ambicioznú politiku v oblasti energetickej účinnosti, vrátanie renovácie budov, izolácie budov, ale aj uplatnenie digitálnych nástrojov, to by tiež malo znižiť e, e, spotrebiteľské ceny energie. E, takže oznámenie komisie je skvelou príležitosťou, aby spotrebitelia mohli viac kontrolovať svoju spotrebu v oblasti energetiky. A kompromisný návrh na to reaguje. To znamená, že nie každý musí sa stať profesionálnym spotrebiteľom, ale mali by e, ľudia mať e, nástroje na, lepšiu, e, na lepšie riadenie spotreby. Ďakujem pekne všetkým teným spravodajcom a teším sa na vaše ďalšie pripomienky. Antonio Lopez Antonio Lopez je teným spravodajcom v mene EPP, nie však prítomný. But he's not here. Ale nie však nie je prítomný. Um, so Borzan Biljana. Borzan Biljano je tieňom spravodajcom v mene SND, nie je prítomný tiež, takže zdá sa, že je to obrovský záujem o to, eh, čo všetko eh, vidí spotrebitelia, keď dostávajú účty za energetiku. Je niekto pripravený vystúpiť v mene týchto tenových spravodajcov? A v ECR, Dali, vystúpiš? Uh, yes, um... Áno, pán kolega je našim tieňovým. E, podľa e, teda v mene našej skupiny ďakujem pani Kalas za odvedenú prácu. E, myslím si, podporujeme všetky kompromisy, najmä pokiaľ ide o transparentnosť a hospodárskú súťaž. Myslím si, že kľúčovou otázkou, jednou z kľúčových otázok, je to, že potrebujeme platformy, ktoré umožňujú spotrebiteľom prejsť od jedného dodavateľa k inému mnohí e, e, e, spotrebitelia to nerobia, pretože nemajú potrebné informácie, nevedia o tom, čo je k dispozíciu. Takže treba mať jednak hospodárskú súťaž, ale mať možnosť porovnávať s tým, aby spotrebitelia chápali, čo je všetko k dispozícii, aby mali možnosť prejsť k inému dodavateľovi. Trošku nás znepokojujú určité formulácie, pokiaľ ide o energetické vlastníctvo, ale to vzniká, keď chýba hospodárska súťaž pretože e, e, je tu potom e, menší stimul k znižovaniu cien a vo väčšine členských štátov konštatujeme, že chýba hospodárska súťaž. A osobne ja si myslím, že energetická chutoba v Európskej únii vzniká najmä vzhľadom na environmentálnu legislatívu a tá zvýšuje cenu energie nie len v Európskej únii, ale aj na úrovni jednotlivých členských štátov vrátane Spojeného kráľovstva. To zvyšuje náklady pre spotrebiteľov. Avšak E, toto platia práve najzraniteľšie skupiny, ktoré si to nevedia dovoliť. A to viac zhoršuje energetickú chudobu, ale vo všeobecnosti podporujeme tieto kompromisy v predloženom znení. A ďakujem pekne pani spravodajkyni za odvedenú usilovnú prácu. Ďakujem. Praje si ešte niekto slovo, chce sa viedriť? Poprosím vás, aby ste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 Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia, v prvom rade by som chcela poďakovať všetkým kolegom za eh, ich prínos. Som veľmi rada, že gro pozmeniacich návrhov pochádza zo skupiny socialistov a demokratov. Musím povedať, že sme veľmi spokojní s kompromisnými návrhmi, kolektívnymi eh, programami a nekalými eh, E, praktikami, teda úpravou nekalých e, praktik, pretože ako vieme, Európska únia častokrát e, sa stáva obeťou nekalých praktik, najmä pri podomovom predaji a preto treba poskytnúť spotrebiteľom viac možností, aby mohli aktívnejšie si počínať na trhu s energiami. To by malo byť hlavným cieľom navrhovaného dokumentu. Pokiaľ ide o samotné kompromisy, tak ako o tom rokovali tenevi spravodajcovi, naša skupina podporí všetky kompromisné návrhy s výnimkou e, e, kompromisného návrhu 2, pretože zraniteľný E, e, spotrebitelia sú v stredovode našej pozornosti. Nemôžeme ich ponechať na e, voľu voľného trhu. A toto znenie žiaľ nám nevyhovuje. Chcela by som poďakovať všetkým kolegom, ktorí predložili nové prvky do tejto správy, napríklad zmení e, e, e, sa návrh Líza, Líze o monopoloch, alebo to, čo povedala Olga ohľadom poplatkov za prechod. Energetické služby musia byť transparentné, nesmú obsahovať nejaké skryté alebo zdôvodnené poplatky, ktoré nanúsuje niekto vzhľadom na svoje dominantné postavenie na trhu. Ďakujem pekne. Antonio, chcete e, sa vedriť za EPP? Už sme mali diskusiu v prvom kole, ale neboli ste tu vtedy, takže teraz sa vraciame s druhým pokusom. Nech sa páči, Antonio. in time, because it's not even five... Áno, ešte nie je ani 16.30, tak uh, prepačte, môžem vás ešte zastaviť na programe. Je napísané, že stretnutie sa začína tento bod o 16. Čiže nechcem vás nejako kritizovať osobne, ale vždy je ten program taký flexibilný predsa, keď e, nejaký bod e, sa dostane na program skôr, tak e, to je normálna vec predsa. Čiže iba tak milo vám chcem povedať, že milí asistenti, informujte prosím vašich poslancov, že veci môžu začať niekedy aj skôr. Áno, ja som tiež flexibilný človek a práve preto som taký flexibilný a preto som do, dnes ani sa k tomu nevyjadroval, lebo som sa nikdy nesťažoval, pokiaľ ide o tieto, eh, pokiaľ ide o tieto pravidla, keď sa stretnutie stres začalo skôr alebo neskôr, vždy som veľmi trpezlivo čakal na ďalších ľudí. Ja si myslím, že bolo dobré stretnutie, ktoré sme mali v Štrasburgu minulý týždeň a dopracovali sme sa k, k konsenzu, kompromisu v prípade 8 kompromisov a v, prí, e, v prípade EPP teda máme e, ja sa stanovisko, ale prac, aj keď teda môžem povedať, že aj práca e, kolegov z Alde, konkrétne Kalasa, bola kvalitná a jasne zajtra vyšleme signál, či túto správu teda schvalujeme z tohto výberu. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme vyslali, vyslali tento signál, teda, že trh treba tak prepojiť, aby bol transparentnejší, alebo tak nastaviť, aby bol transparentnejší. O tom diskutovali aj kolegovia z iných skupín. A myslím, že máme všetci tento istý cieľ, takisto treba odstraňovať e, prekažky, ktoré zabraňujú energetickej efektívnosti a budeme sa snažiť e, nastaviť e, dynamické nastavovanie E, cien, tak aby aj spotrebitelia sami mohli e, ľahko predávať e, energiu, ktorú oni vygenerujú. A potom chceme aj to odporúčanie 2012, pokiaľ ide o využitie nových tých smart meters, pokiaľ tie smart siete, smart grids, tak, tak tam si takisto myslíme, že treba implementovať tieto inteligentné politiky a treba mať aj väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o rôzne e, sťažnosti. A takisto si myslíme, že dania poplatky sú ktoré, ktoré nie sú prepojené na energetiku, by nemali byť na, na týchto účtoch, na týchto faktúrach uvedené. Takže, uvedené. takže ešte raz sa ďakujem, e, sa chcem poďakovať e, e pani spravodajky a to je z mojej strany všetko. Kaja, would you like to... Kaja, chcete na to zareagovať ešte? No, there is not much, uh, much... Ani nie. Vlastne nie je veľmi čo povedať. Možno akurát by som povedala, že nie som spokojná s tým, že SND nemôžu podporiť kompromis číslo 2, lebo sme sa snažili začleniť aj pozmeňovacie návrhy tam, ale chcem zdôrazniť, že rozumiem, že to slovo trh trhový, že je to pre niekoho, pre socialistov problematické, ale zároveň musíme pochopiť, že napríklad v sektore telekomunikácií tam liberalizácia e, viedla k znižovaniu e, cien a takisto zvýšila investície do týchto trhov. Čiže vo všetkých týchto krajinách, kde je väčšia hospodárska súťaž, e, ceny sú nižšie, že spotrebitelia aj z tohto ťažia. Čiže už nechceme prehliadať otázku energetickej chudoby, ale zároveň si myslím, že je jasné, že nemôžeme to spraviť tým, že sa budú platiť ďalšie nejaké dotácie alebo dane, okrem ešte tých cien, ktoré už sú. V konečnom dôsledku niekto to všetko musí zaplatiť. Ďakujem pekne. Ja chce čo navrhnúť sekretariatu výboru. Keď meníme programy, alebo teda body na programe, mali sme tu novú verziu, ktorá išla potom v útorok a tam sa tiež už ukázalo jasne, že to načasovanie tohto, tejto e, rozpravy sa presunie na 16.20, ale návrhom, že keď takéto zmeny sa robia, tak treba poslať špecifický e-mail najmä e, spravodajcom a tiemi spravodajcom spolu e, s tým programom, aby to bolo také ľahšie, pretože viem, že ľudia dostávajú veľa e-mailov. Takže ďakujem za to, že sa snažíte byť flexibilní. Predtým ešte bol jeden bod, kde sme mali aj si dať aktuálne informácie, pokiaľ ide o trialog vo veci e, prístupnosti E, web stránok, teda tejto e, smernice. Kolegovia poprosili mňa, aby ja som túto správu e, prečítala. Čiže správu od spravodajcov rada prečítam, ale prosím, dajte vedieť sekretariatu, ak chcete, aby som takéto niečo spravila. Takže teraz sa pozerám na poradcov. Čiže nerobte notifikáciu iba mne, mojej kancelárii, ale aj sekretariatu. Čiže toto je správa, pokiaľ ide o tú smernicu o dostupnosti verejných web stránok alebo verejných inštitúcií, web stránok verejných inštitúcií. E, tam sme prijali prvý dokument e, ešte vo februári 2014, teraz e, v januári 2014 sme sa dohodli, že sa otvoria trialógy. Rada má od ešte roku 2015 mandát, aby vykonávala tieto negociácie počas holandského predsedníctva. Sú tu viaceré kľúčové rozdiely medzi pozíciami parlamentu a rady, najmä pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, pokiaľ ide o povahu monitorovania a vymáhania ustanovenia, takisto pokiaľ ide o ďalšie opatrenia ako e, školenia alebo osvetové aktivity. Mali sme prvý triálog, taký úvodný v januári, potom boli ďalšie technické stretnutie, druhý triálog sa uskutočnil potom 2 marca tohto roku. Hoci zostávajú veľké rozdiely, bol siahnutý pokrok v rokovaniach a rada pre, preukázala istú ochat, ochotu e, posunúť sa smerom k pozícii parlamentu. To je veľmi dôležité, pokiaľ je o tie ďalšie opatrenia, ktoré majú zabezpečiť to, to, aby e, smernica aj v praxi fungovala a e, aby e, zabezpečila vysokú mieru dostupnosti webov v rámci celého v rámci celej EÚ a e, hovoríme tam aj o istom mechanizme e, používateľského feedbacku, pokiaľ ide o dostupnosť e, web stránok. Rada takisto vyjadrila súhlas, e, pokiaľ ide o potrebu koherentného prístupu, čo sa týka monitorovania a podávania správ. A hoci spolu legislatóri sa priblížili jeden e, k druhému, tak diskusie boli náročné, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti návrhu, kde bolo jasné, že e, ďalšiu prácu ešte treba vykonať, aby sme mohli identifikovať druhý web stránok a druh obsahu, ktorý by mal byť vyčlenený, ako aj ten, ktorý by tam naopak mal byť začlenený a teraz má práca pokračovať ďalej na technickej úrovni, aby sme sa pripravili na ďalší triál, ktorý sa skutoční 26. apríla 2016, alebo mal by sa. A to e, bolo zo strany spravodajte napísané. Ja viem, že ja dostávam viaceré e-maily od rôznych aktérov, pokiaľ ide o tému aplikácií, teda budú tam aj aplikácie okrem web stránok a e, myslím, že v tejto oblasti dosahujeme istý pokrok. Um, mali sme isté pozitívne diskusie na poslednom trialogu, pokiaľ ide o potrebu toho, aby sme zahrnuli aj aplikácie okrem web stránok. Ďakujem. Teraz si dáme 5 minút eh, pauzu, kým eh, príde zastupca Európskej komisie, pretože eh, ďalší a posledný bod na programe je prezentácia návrhu zo strany komisie, pokiaľ ide o tému požiadaviek prístupnosti pre služby a produkty, ale Emanuele Gelen z komisie tu ešte zatiaľ nie je. Ďakujem.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 Manuela Ďakujem pekne, že ste medzi nás prišla, pani rejiteľka. A chcem vás poprosiť, naše programy niekedy si proste sa zmenia z hľadiska časového, trošku sa veci stanú skôr, e, než sme rátali, takže viacerí e, kolegové tu už e, takto kolegovia tu sedia, čakajú nás 15 minút a ja to jasne chcem povedať, že keď posielame ten program, môže sa stať, že niečo začne 15 minút e, skôr, ja to neviem tak presne na minútu e, odhadnúť, takže poprosím vás, mohli si kolegov, poprosiť, aby prišli do budúcna trošku s takým predstihom, pretože v opačnom prípade poslanci čakajú na vás a potom e, ten postup nie je možno taký úplne optimálny z tohto hľadiska. Takže bolo by veľmi milé, keby ste mohli vy aj vaši kolegovia chodiť s istým predstihom. Ďakujem pekne za pochopenie. Takže návrh e, smernice, pokiaľ ide o dostupnosť produktov a tovarov, spravodajca je Robert Rochefort, veľmi skúsený kolega. Toto je prezentácia návrhu strany komisie. A mali sme tu žiadosť zo strany výborov pre dopravu aj zamestnanosť, aj pre petície a ešte sme si e, nedohodli konkrétne vypočutie, konkrétne dátum, ale komunikujeme s nimi a teraz poprosím e, pani rejiteľku Emanuel Gelen, aby odprezentovala návrh komisie. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne a prepašte, že trošku meškam. Ja som predtým mala ešte iné stretnutie a potom sme sa ponáhľali do parlamentu, aby sme tu boli včas, ale viem, že meškáme, tak prepačte. A ja som si pozorne vypočula, čo ste hovorili a na budúce už určite prídeme ešte s väčším predstihom. práve preto, že e, táto téma je pre nás veľmi dôležitá a tešíme sa, že ju budeme môcť prezentovať, teda pokiaľ ide o tento predpis o prístupnosti výrobkov a služieb. Máme tu aj nejaké slajdy, neviem, či môžeme teraz e, odprezentovať. Ak nie, tak potom to môžem kolegom e, poslať, ako to budú mať záujem. Dnes by som chcela zareagovať na viaceré otázky. Poprvé, prečo máme návrh takéhoto aktu o prístupnosti, kto môže z toho ťažiť, čo je zahrnuté v tomto akte a čo nie je zahrnuté, potom otázky proporcionality a subsidiarity a takisto otázka načasovania toho aktu. Teraz najskôr, prečo máme vôbec takýto akt o prístupnosti a keď sa pozrieme na tie ekonomické dôvody, ktoré sú za tým, Najskôr musíme zlepšiť vhodné fungovanie vnútorného trhu pre dostupné produkty a služby. Chceme tak spraviť harmonizáciou e, rozchádzajúcich sa pravidel o prístupnosti a zabezpečiť diversifikáciu takýchto služieb a produktov. Tým pádom zľahčujeme aj fungovanie odvetvia, čo povedie k zdravšej konkurencieschopnosti v súťaži k prístupnejším produktom a službám za konkurencieschopnejšie, konkurencieschopnejšie ceny. takýto akt o tej prístupnosti bude mať e, e, pozitívny dopad na 80 miliónov ľudí s postihnutým zdravotným postihnutím a asi 20 európskej populácie, ktorí starnú a ktorí majú nejakú funkčnú, funkčné obmedzenie. Naša spoločnosť sa stáva digitálnou. Sú príjmané celosvetové opatrenia tak, aby sa zlepšila dostupnosť IKT technológií a naše odvetvie v EÚ sa musí pripraviť na to, aby konkurovalo na globálnom trhu. Aké sú právne požiadavky, pokiaľ ide o... Aké sú teda právne dôvody? Najskôr e, sú tu právne e, požiadavky, e, ten dohovor o osobách so zdravotným postihnutím, ktoré tento dohovor platí od roku 2011. EÚ samotné, ako aj 25 členských štátov ratifikovalo tento dohovor a tri v súčasnosti dokončujú proces ratifikácie. A ten dohovor diktuje tým signatárským krajinám, aby zabezpečili povinnosti vyplývajúce z tohto dohovoru na to, aby tak urobili, tak musia pokročiť na poli legislatívy v oblasti prístupnosti alebo dostupnosti. Bez nejakej koordinácie na úrovni EÚ je jasné, že toto bude viesť k rozchádzajúcim sa legislatívnym opatreniam a fragmentácii na vnútornom trhu. Akt o prístupnosti samozrejme nie je jedinou odpoveďou na odstránenie tých rozdielov a rozdrobenia, avšak obsahuje tie prvky, ktoré si vyžaduje dohovor, ktoré ako náhle budú schválené a etablované, umožnia členským štátom pokročiť pri implementácii článku 9 dohovoru, ktorý obsahuje povinnosť ohľadom tejto dostupnosti. Kto bude mať prospech z odstranenia takýchto prekážok? Poprvé je to jasné, je to odvetvie, výrobcovia a poskytovateľia služieb. Takéto požiadavky na dostupnosť v rámci EU zjednodušia ich prácu a dá im istotu, že všetci budú plniť takéto požiadavky na všetky tie produkty a služby budú plniť takéto požiadavky na dostupnosť a tým zlepšia ich obeh. Samozrejme lepšie fungovanie vnútorného trhu s lepšími a dostupnejšími produktami a službami bude na prospech aj samotným ľuďom, ktorí majú nejaké zdravotné postihnutie, respektíve pre všetkých, nakoľko budú mať viac možností voľby, lepšiu kvalitu a za lepšie ceny. A navyše všetci z nás budú mať z toho prospech. Som si istá, že ste všetci sa snažili si prečítať niečo na monitore bez okuliarov, alebo chceli ste si vybrať peniaze z bankomatu, keď e, sa odrážalo slnko od tej obrazovky, alebo snažili ste sa nejakým spôsobom napnúť uši a počúvať oznámenia na nejakej hlučnej stanici. Tí, ale ktorí budú mať takisto z tohoto prospech, tak to budú malé a stredné podniky. Oni sú tie najcitlivejšie z pohľadu takejto legislatívy majú obmedzené zdroje, aby implementovali 28 e, rôznych e, požiadaviek zo jednotlivých členských štátov. Čiže vypracovanie jednej sady pravidel je nevyhnutné. Samozrejme to prináša obrovské výhody a nemusia byť potom nutení títo podnikatelia splňať požiadavky rozdielných typov legislatív v rozdielných členských štátoch. Preto v pre takéto spoločnosti, predovšetkým malé a stredné, zabezpečenie prístupu na všetky trhy určite predstavuje výhodu, čo pokrýva Európsky akt o dostupnosti. Dovolte mi najskôr jasne povedať, že to je iniciatíva, ktorá je užívateľsky priateľská a ktorá sa opiera o dobre fungujúce, etablované zásady vnútorného trhu. Opiera sa o tie jasné postupy a štruktúry. Je taká dvojpilierová. Jeden pilier kladie požiadavky na dostupnosť, pokiaľ ide o si redukovaný počet služieb a produktov, ktoré sú predmetom regulácie a ktoré pravdepodobne budú predmetom ešte dodatočnej úpravy právnej, pričom sú identifikované ako kľúčové pre spotrebiteľov z nejakým zdravotným postihnutím. Druhý pilier tohoto aktu e, sa točí okolo tých istých požiadaviek, aby objasnil to, ten zmysel dostupnosti e, v rámci Európy, ktorá už obsahuje také e, súvisiace požiadavky. Tu odkazujem na smernicu o verejnom obstarávaní, ktorá odkazuje na dostupných štrukturálnych fondoch, odkazujem na dostupné štrukturálne fondy, pokiaľ ide o istú dostupnosť, zabezpečenie dostupnosti pri implementácii a čerpaní týchto fondov. Avšak žiaden z týchto aktov nedefinuje presne, čo znamená dostupnosť a požiadavka dostupnosti v rámci tejto smernice bude použitá na zadefinovanie dostupnosti aj v týchto prípadoch. Čo je navrhnuté v akte? Akt navrhuje takýto rámec pre dostupnosť v Európy. Používa e, isté postupy, ktoré budú vhodné aj do budúcnosti. E, ďalej zavádza povinnosť na niektoré požiadavky v súvislosti s e, tovarmi, teda s produktami a službami, zatiaľ čo dáva priestor na dobrovoľné harmonizované štandardy, tak aby zachoval súlad alebo teraz zhodu ponecháva na samotných hospodárskych subjektoch posúdenie a vyhlásenie alebo prehlásenie zhody vo vzťahu k produktu alebo k službe a využíva mechanizmy trhového dohľadu za účelom pravidelnej kontroly súladu a poskytuje takisto aj mechanizmy presadzovania alebo vymáhania, tak aby spotrebitelia mohli prijímať isté kroky, aby mohli dožadovať sa takejto, takéhoto súladu. Zabezpečuje to, že v prípade súladu takýchto produktov a služieb je možné zabezpečiť ich voľný obeh po trhu. To prostredníctvom tých dobre etablovaných a známych mechanizmov, ktoré fungujú na vnútornom trhu. Čo je dôležitejšie? Je to, čo ak neprináša. Poprvé, nepredpisuje mieru technických podrobností, ako nastaviť výrobok alebo službu. Dovolte mi to ilustrovať na príklade objemu. Napríklad hovorí sa o tom, že treba tu mať objemovú kontrolu. Nehovorí sa o tom, ale či mám otočiť nejakým gombíkom, alebo či mám stlačiť nejaké tlačítko, alebo aký, a ah, pardon, zvuk, úroveň hlasu, hlasitosti. Čiže hovorí sa o tom, že by tu mala byť kontrola nie objemu, ale hlasitosti. Ďalej sú to povinnosti smerom na všetkých výrobcov a poskytovateľov služieb. Tieto požiadavky sa vzťahujú len na tých, ktorí sú vybraní v rámci podrobného screeningového postupu procesu, ktorý sa realizoval v rámci posúdenia vplyvu. Niekladie nejaké ťažkopádne alebo nereálne povinnosti. Záväzky sú tu isté záruky, ktoré sa týkajú neprimárnej záťaže, neprimárnej záťaže a takisto neupravuje existujúce odvetvové legislatívne návrhy ohľadom dostupnosti skôr, doplňa a posilňuje existujúce pravidlá. Dovolte mi teraz pár slovami sa vyjadriť k posúdení alebo hodnoteniu vplyvu. Hodnotenie vplyvu bolo veľmi dôsledne vypracované a bolo ukončené e, v polovici roka 2013 pokrýva 80 HDP EU a 77 obyvateľstva EÚ. Takisto zahrňa údaje z výskumu, ktorý realizoval akademická sieť, realizovala akademická sieť expertov na otázky osôb so zdravotným postihnutím a tým pádom poskytuje prehľad o legislatívnom krytí takýchto produktov a služ- služieb. Ďalej sme získali vstupy aj z rôznych konzultácií, ktoré pomohli bližšie sa pozrieť na tie zacielené produkty a služby, ako aj tie nástroje vnútorného trhu, ktoré by boli najvhodnejšie na tento účel. Hodnotenie alebo posunie vplyvu analýzuje viaceré možnosti, počnúť soft option, takou mekou možnosťou, až po prijatie legislatívy. Nakoniec eh, boli dané bokom, bolo daných bokom 5 možností, ktoré boli považované za nereálne, štyri ostali v hre, ktoré budú ďalej predmetom podrobného preskúmania. Ako tento akt interaguje s inými legislatívami EÚ alebo s ostatnými zákonmi EÚ. Ako som už spomínala predtým, na to, aby sme spárovali dopyt a ponuku, tak je vhodné mať rovnaké požiadavky v tomto ohľade na hospodárske, pro, pro, hospodárske subjekty, ako aj na eh, verejné inštitúcie, keď, sa napríklad žiad, keď napríklad žiadajú financie EÚ. Hospodárske subjekty, ktoré budú zabezpečovať dostupnosť takýchto produktov a služieb, budú môcť jednoducho predávať aj orgánom verejnej správy. Istá časť eh, zákonov EÚ už eh, obsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú dostupnosti, avšak nie je tam dobrá definícia dostatočná, takže v akte e, budete môcť vidieť, že tá dotknutá legislatíva sa týka smernice o verejnom obstarávaní, ďalej nariadenia, ktoré sa týkajú e, štruktúrálnych fondov a takisto verejnej infraštruktúry a prostriedkov, a teda služieb verejnej dopravy. V týchto prípadoch sa nemodifikuje legislatíva, alebo teda rozsah pôsobnosti, skôr e, sa tam podporuje alebo zjednodušuje tá implementácia tým, že sa stanovujú požiadavky na dostupnosť. Povolte mi ešte stručne predstaviť, ako je naviazaný akt na dva ďalšie legislatívne návrhy. Jedným je smernica podľa článku 19 Tie dva nástroje sú doplnkové, ale sledujú rozdielne ciele a vychádzajú z iného právneho základu. Smernica v zmysle podľa článku 19 bojuje proti diskriminácii a sústreduje sa na ľudí. Tento akt, ktorá smernica? Pýta sa pani predsednička. Smernica podľa článku 19. E, smernica protidiskriminačná Čiže táto smernica boj proti diskriminácii bojuje s diskrimináciou a sústreďuje sa na ľudí, zatiaľ čo akt o dostupnosti, jeho cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom harmonizácie a na začiatku posudzuje tie výrobky a služby. Samozrejme, oba legislatívne návrhy prispievajú k implementácii dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, takže sú doplnkové navzájom, ale sú vo svojej povahe veľmi rozdielne a nástroje, ktoré používajú, sú takisto veľmi rozdielne, nakoľko sledujú rozdielne ciele. Je tu ešte ďalší akt, ktorý treba mať na pamäti a tým je smernica o webovej dostupnosti, čo je ďalší nástroj, ktorý je v súčasnosti predmetom rokovaní a smernica o dostupnosti webových služieb sa sústreďuje na webové stránky. Keď boli navrhnuté tieto dva akty, tak neboli tam žiadne prieniky. Bola zabezpečená plná kompatibilita medzi týmito dvoma nástrojmi a tým pádom postupom tých diskusí sa budeme musieť ubezpečiť, že zabezpečíme súlad a koordináciu medzi týmito dvoma aktami že nastolíme. Ešte mi dovolte pár slov ohľadom primeranosti a subsidiarity. Poprvé, táto smernica sa skutočne zacieluje na riešenie problémov, ktoré vznikajú a je takisto pružná a zacielená. Dovolte mi povedať prečo. Je zacielená, pretože upravuje len tie tovary, respektive produkty a služby, kde existuje nejaká rozchádzajúca sa legislatíva, kde je pravdepodobno, že sa zvýši taká, takéto, takýto rozdiel, diskrepancia a kde je nejaký rozmer celoeurópsky. Preto keď sa pozriete na, na ten akt a keď sa pozriete na, na, tú, na tú oblasť, ktorú má pokrývať, tak e, tam vidíte, že je to adresované členským štátom, ktoré budú mať e, voľbu, či použiť tie isté požiadavky vo vzťahu k dostupnosti alebo nie. Požiadavky ohľadom dostupnosti sa uplatňujú len na nové výrobky a služby. Takže nie je tu žiadna požiadavka ohľadom spätného prispôsobovania produktov, retrofitovania. Požiadavky na dostupnosť e, sú zadefinované na funkčnej úrovni. Ja som uviedla e, príklad hlasitosti úpravy hlasitosti. Ďalej sme zaviedli aj také ľahké posúdenie zhody, a síce formou samovyhlásenia alebo prehlásenia, to, aby sme zľahčili život tým hospodárskym subjektom a aby sme zabezpečili primeranosť týchto povinností, tak sme zaviedli dve zabezpečovacie doložky, už som jednu spomenula, Jedna obmedzuje tie povinnosti tak, aby neprinášali nejakú neprimeranú záťaž a druhá sa týka e, nejakých neprimeraných e, úprav na produkte alebo služieb. Napríklad, pokiaľ ide o elektronické knihy, tak e, tam je nebe, nevyhnutné zabezpečiť isté funkcie o dostupnosti v tých elektronických súboroch, pokiaľ ide o štruktúru alebo navigáciu, ale nevyžaduje si to zmenu na takej úrovni, že použije nahratý záznam zvukový alebo brajlové písmo, čo by veľkým spôsobom menilo povahu elektronickej knihy. Samozrejme, hospodárske subjekty musia obhájiť a vysvetliť svoje posúdenie a musia to postúpiť notifikovaným orgánom a tieto príslušné orgány musia vykonať kontrolu. Čiže je tu veľmi dobre nastavená rovnováha medzi zodpovednosťou a medzi tou dôverou, ktorá je daná hospodárskym subjektom a medzi tými kontrolami, ktoré majú realizovať príslušné orgány, úrady. Aký je časový harmonogram implementácie? E, my predpokladáme dva roky po vstupe do platnosti, na, na, teda na obdobie transpozície, to bude to dva roky, potom nadobudnutie účinnosti 6 rokov po vstupe do platnosti, teda vstup do platnosti 6 rokov po nadobudnutí účinnosti a komisia bude prezentovať svoju prvú správu o implementácii smernice 5 rokov od dátumu vstupu do platnosti. Táto správa má za cieľ zabezpečiť, že počas toho uplatňovania tá smernica bude naplňať svoj účel. Na záver mi dovolte ponúknuť e, taký prehľad názorov zainteresovaných strán, ktoré sme si zozbierali, zhromaždili. Samozrejme, často sme počúvali aj z vašej strany tu v parlamente, ako požadujete od komisie, aby dodala takýto akt a aby zlepšila ten predchádzajúci akt o dostupnosti, pretože je tu jasná potreba zlepšiť vnútorný trh dostupných výrobkov a služieb. Takisto e, sme dostali e, spätnú väzbu od skupiny na vysokej úrovne pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí naozaj podporovali inovatívne nápady, pokiaľ ide o tento potenciál vnútorného trhu a mali aj konkrétne podnety, ako zlepšiť dostupnosť. Spätná väzba od predstaviteľov odvetvia sa týkala ich obáv ohľadom rozdrobenia a rozchádzania sa legislatívy, ktorá sa má pravdepodobne zvýšiť postupne, ako budeme implementovať povinnosti, ktoré nám diktuje dohovor. Napriek tomu musíme zostať realisti. Táto smernica je adresná, e, e, sa týka iba obmedzeného počtu výrobkov a služieb, výrobkov počnúc e, počítačmi, hardverom, telefónmi, čo je tam ešte? E, bankomaty, e, e, rôzne stroje pre vydávanie lístkov a služby v oblasti telefónie, dopravné služby, audiovizuálne webové stránky a podobne, prípadne audiovizuálne médiá. Nad dramec tohto zoznamu tovarov a služieb Vždy e, budú existovať tovary a služby, e, ktoré sú potrebné e, ľuďom zdravotne postihnutým a voči ktorým existujú prekážky. To zostáva v pôsobnosti členských štátov. Napriek uvedenému musím povedať, že zdravotne postihnutí spolobčania majú veľké očakávania tohto aktu najmä s prehľadnutím na záväzky v oblasti zistenia dostupnosti a pôsobnosti dohovoru. Nazdávame sa, že tento dohovor umožní spoluprácu e, e, pri realizácii ustanovení e, dohovoru pri využití obmedzených zdrojov v Európe a využití všetkých predností vnútorného trhu. Ďakujem pekne. Robert, chcel by si začať ty. Ďakujem pekne, Viki. Ďakujem pekne, pani riaditeľka, za tento úvod, ktorý bol veľmi úplným za tento pekný eh, legislatívny návrh a jeho znenie. Domnívam sa, že ten návrh je jednoznačný, koherentný a keďže ide o veľmi citlivú otázku, ide o komplexný návrh a Musíme e, naďalej pracovať na tomto znení v nasledujúcich týždňoch. Domnievam sa, že tu nejde jednoducho o e, zlepšenie vnútorného trhu, ako sa tu hovorí. Domnievam sa, že tu ide o e, prehlbenie, rozšírenie vnútorného trhu s tým, aby mohol sa plne využiť v odvetví, kde pravdepodobne budú existovať e, prekážky a kde sa inovácie nepresadzujú tak rýchlo. Čo všetko by sme chceli spoločne e, povedať? Predovšetkým treba si uvedomiť, že zdravotne postihnutí e, ľudia sú spotrebitelia, ktorí majú správne hľadiska rovnaké práva, avšak z hľadiska dostupnosti alebo prístupnosti produktov a služieb nie majú rovnaké práva, pretože títo výrobky nie sú pre nich prístupné a nemajú dostatočne veľký trh na to, aby sa e, vyvíjali ďalej, najmä vzhľadom na fragmentovanú legislatívu v členských štátoch. Rovnako aj výrobcovia takýchto e, produktov by mali väčší, e, väčšie možnosti odbytu, pokiaľ by tento rámec by bol zosoladený. Potom by to bolo v záujme takýchto podnikov, aby to vyvíjali a vyrábali a potom mm, e, vieme, že počet zdravotne postihnutých e, bude e, rastie v Európskej únii. Takmer jeden zo štyroch občanov má určité zdravotné postihnutie. Nejde o malú skupinu, ale o značný, značné percento jednotného trhu. Takže domnievam sa, že správne e, e, to vnímate z hľadiska jednotného trhu, pretože dávame tým dohromady e, dopyt a ekonomické faktory. Ide o snahu posilniť hospodársky rast v Európskej únii a dokonca zabezpečiť určitú výhodu v porovnaní s ostatnými regiónmi sveta. To je veľmi dôležité z hľadiska budúcnosti. Pripomínam, že o túto záležitosť majú záujem e, e, viaceré výbory a sme veľmi radi, že komisia oslovila práve nás. Som presvedčený, že nájdeme možnosti e, ďalšej konstruktívnej spolupráce a zahrnieme do toho aj našich kolegov z iných ďalších výborov. Áno, je najvyšší čas, aby sme e, sa tomu venovali. E, už pomerne dlho očakávame takýto um, ambiciózny návrh, ale napokon sme sa toho dočkali, ale je to veľmi dôležitý okomých. Nazdávam sa, že správne sa sústredujete práve na digitálne odvetvie tento legislatívny eh, návrh by sa mohol stať súčasťou stratégie pre digitálny trh vzhľadom na to, že eh, zahrňa predovšetkým digitálne eh, produkty. Na strane druhej, keď si všíme, všímame zmeny, ktoré sa dejú medzi spotrebiteľmi, nemôžeme si nevšimnúť starnutie nášho obyvateľstva a príslušníci e, tejto skupiny obyvateľov trpia rôznymi chorobami, e, majú viacero medzenia a e, nám záleží na tom, aby sme zistili plnohodnotnú participáciu pre všetkých spotrebiteľov. Je tu dohovor s OSN ktorý nás nutí konať v tejto oblasti. A samozrejme nechceme, aby e, jednotlivé členské štáty e, išli proti prevladajúcemu trendu v oblasti jednotného trhu. Čiže dáme aj nejakých e, pár prvých otázok, aby sme mohli začať na tom spoločne pracovať. Už je to možno aj spoločne spomínali, čiže e, poprvé, povedali ste, že tento návrh legislatívneho aktu sa týka iba niektorých oblastí, prioritných oblastí, ktoré ste vybrali. Už som vám povedal, že e, mám pocit, že to súvisí veľmi s digitálnymi otázkami, čo je taká aktuálna téma, ale chcem sa pýtať, ako ste tie témy vyberali alebo tie oblasti? E, chápem, prečo ste e, niečo spravili jadro tej otázky, ale prečo ste sa zastavili niekde, prečo ste nastavili nie tie hranice, prečo ste nešli ešte ďalej, prečo ste mali pocit, že by ste mali ísť ešte aj ďalej, než e, iba ten zoznam e, produktov, ktoré ste uviedli, pretože keď hovoríme o vnútornom e, trhu, o spotrebiteľoch, pokiaľ niektorí spotrebi, po, po, po, po, pokiaľ nejaké e, funkčné obmedzenia, e, tak máme tu finančné e, služby, digitálne služby, mnohé ďalšie služby. Proste chcel by som iba vedieť e, v tejto veci, podľa čoho ste si nastavili tie oblasti, tak ako ste si nastavili. Hej, o to ide. E, druhá vec, text je ambiciozný z hľadiska metodológie. E, nehovoríme tu o auto regulácii, že by sa všetko malo iba tak samostatne organizovať. A takisto tu nejde o nejakú normalizáciu, takú autoritárnu e, normalizáciu. Je to niečo, čo proste v rámci toho nového legislatívneho rámca e, nejako nastavuje situáciu. Hovorili ste tu napríklad o bezpečnosti e, produkt, produktov, to bol tiež e, text, na ktorom sme nedávno pracovali na vnútornom trhu. Čiže vidíme, že je veľmi inteligentné takýmto spôsobom pracovať. Je to aspekt tej presne better regulation v tejto oblasti. A zároveň vidíme, že e, sa to odvoláva na e, nejaké veci, ktoré sú tiež veľmi dôležité, a to síce dozorné orgány trhu, ktoré majú byť garantom toho, že nájdeme nejaký vhodný kompromis alebo stredný bod a práve preto majú veľmi dôležitú úlohu. Čiže myslíte si, že tieto orgány kontroly trhu alebo dohľadu, dohľadu nad trhom, že či sú schopné alebo nie e, zohrávať svoju úlohu, ako by sa túto záležitosť zareagovali. A potom pokiaľ ide o tie lehoty, ešte sa vás chcem niečo spýtať. Mám pocit, že ak ak sa tam tieto lehoty e, pridávajú, tak to veci komplikuje. Máme tu 2 roky na to, aby e, smernica bola transponovaná, potom je 6 rokov na to, aby členské štáty tie aplikačné opatrenia dali e, do platnosti a potom komisia o 5 rokov na to bude konať. Čiže vlastne dostaneme sa až do roku 2028, keď to všetko zrátame, na správu spustenia niečoho alebo na, dania do praxi, hej 2028, to je veľmi ďaleko. Najmä keď si zoberieme, že tie produkty alebo sektory, pri ktorých ste sa rozhodli prioritizovať aktivity, to sú práve tie sektory, kde sa e, situácia veľmi rýchlo e, vyvíja, presne ten digitálny trh, e, to ani ani sa nedá zladiť v tomto zmysle, veď ten sa hýbe a mení oveľa rýchlejšie. Napríklad smartfóny, e, v prípade smartfónov, no, smartfónov nemali by sme si tam dať kratšie e, lehoty, e, ktoré vyplývajú z povahy vôbec tohto trhu. Takže toľko k lehotám. A potom, pokiaľ ide o to vybudované prostredie, najmä v prípade služieb, je pochopiteľné, že treba, aby softvery aj materiály teda boli e, prispôsobené, ale zároveň pokiaľ tieto softvery alebo materiály sú e, dostupné v, pri, v nejakých budovách, tak treba, aby aj tá budova potom bola tiež e, dostupná, vy ste, alebo prístupná. A vy ste zvolili taký dobrovoľný prístup, nie nejaký povinný, a chcem si vás tejto veci tiež e, vypočuť. Je tam niečo, e, z čoho vyplýva nejaké riziko, že budeme mať Európu dvoch rýchlostí medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o túto e, teda klauzulu dobrovoľnosti, pokiaľ ide o prostredie a teda to budované prostredie a potom ja súhlasím s tým, čo ste tu spomenuli, že sú tu isté funkčné požiadavky v prípade produktov, ale nie spôsob, akým by e, ekonomickí operátori pradlených industriálnych mali vykonávať tieto e, funkčné požiadavky. A s tým môžem iba súhlasiť. Súhlasím, že to je presne to, e, čo umožní podnikom byť inovatívne, vytvárať e, e proste tú flexibilitu. Takže chceme od nich e, E, konkrétne výsledky, ale nech na to prídu prostredníctvom inovatívnosti, prostredníctvom inžinierov, to je presne veľmi správne nastavenie podľa mňa. Čiže je tu otázka, ktorá je veľmi zaujímavá, otázka výnimiek pre malé stredné podniky, alebo teda takých zľahčených podmienok e, pre podniky do 10 zamestnancov. To všetko je veľmi inteligentné a myslím, že veľmi dôležité. A tiež e, by som mal teda prvú otázku, ako aj tam e, nastavíme nejakú správnu rovnováhu. Ako to spraviť tak, aby sme neriešili otázku napríklad kam sa teda takto, e, keď dáte nejakú primeranú e, primeraný dostatočný manévrovací priestor, môže to byť až príliš veľký manévrovací priestor a zase e, keď ho obmedzíte, tak môže byť príliš malý, čiže e, tiež sa pýtam na tú otázku rovnováhy alebo dobrého nastavenia e, mantidelo aj v tejto otázke. Potom na záver, ak dovolíte, ja sa ešte vrátim tomu, čo povedal aj Vicky Ford. To bolo iba taká, také podpichnutie, by som povedal. Také pošťuchnutie. A prečo? E, človek, keď má nejaké funkčné obmedzenie, tak otázka práve týchto e, časových nastavení alebo lehôd alebo dodržiavania časových otázok je dôležitá. E, Čiže aj o to ide trochu. E, hovoríme tu o prístupnosti, o dostupnosti a vy ste e, prišli tak, ako ste prišli a to ste nám presne pripomenuli, že takáto mm, prístupnosť je aj otázka e, predstaviť si situáciu z pohľadu druhého človeka. Keď sa pozriete na ten zoznam produktov, o, ktorých ste, vy ste, o ktorom vy ste hovorili, hovorili ste o mnohých produktoch, akým spôsobom E, tieto otázky e, riešiť, či už je to posunutie zrakové alebo z hľadiska sluchu a tak ďalej. Čiže hovoríme tu teraz aj o rýchlosti. Pokiaľ má človek nejaké funkčné obmedzenie, tak niekedy e, človek nestíha tú rýchlosť vnímať, ktorú moderné technológie vlastne nám nútia. Čiže aj v tomto, otázk, v tomto ohľade je to otázka vnímania rýchlosti, ktorá je iná pre človeka, ktorý nie je nejako obmedzený v porovnaní s iným človekom, ale niekedy tak veľmi e, ten človek beha, uteká, že má toho tak veľa, že až si nesem priznať čas. Ďakujem. Yes, Mrs. Fahain, apologize for... Ospravedlňujem sa. E, ako e, koordinátor EPP vo výbore EPP, kolega musí byť tak, pani Ferhajn, by sa chcela podeliť o nasledovné úvahy. Vítam eh, návrh eh, aktu eh, dostupnosti, pretože je to veľmi dôležitý signál, ktorý vysielame 80 miliónom zdravotne postihnutých v Únii. Vytvorí inkluzívnejšiu spoločnosť, kde bude možný nezávislý život. Nové digitálne riešenia zvýšia dostupnosť e, vo viacerých oblastiach. Podporí to aj legislatívu, e, ktorá umožní fungovať jednotnému trhu, bude harmonizovať požiadavky e, voči dostupnosti tovarov a služieb v celej Európskej únii, zniží náklady spoločnosti a treba zabezpečiť, aby požiadavky neboli príliš náročné, eh, pokiaľ ide malé stredné eh, podniky. Chceli by sme pokazať na to, že akt eh, dostupnosti mm, zodpoveda existujúcej legislatíve. Počujeme teraz, že v otázke dostupnosti webových stránok verejných orgánov E, e, e, treba tiež konať. Pokiaľ ide o smernicu pre audiovizuálne prostriedky, to treba prehodnotiť. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a som presvedčený, že schválime vyvaženú legislatívu, ktorá bude veľmi dôležitá pre európskych občanov. Olga Šenleva. Olga Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som poďakovať jednak komisii za podrobné uvedenie návrhu, ale ďakujem aj u, za úvodné slovo nášmu spravodajcovi a teším sa na spoluprácu s ním, pretože e, súhlasím s tým, že je veľmi skúsený spravodajca a tiež sa môžem stotožniť s tým, čo povedal v drvivej väčšine. Nepovažujem ani za potrebné, aby tie body, ktoré e, tu už zneli, aby som ich opakovala. Chcel, chcela by som sa sústrediť na otázky, ktoré mi napadli e, v súvislosti s prezentáciou. E, domnievam sa, že táto legislatíva je veľmi dôležitá. E, budeme na nej ešte veľa pracovať a domnievam sa, že mali by sme si zobrať e, ponaučenie z toho, ako e, prebehajú práce e, o smernici o prístupnosti e, webových stránok. E, tá je pomerne e, zložitá, ale nie je zďaleka taká komplikovaná ako akt o prístupnosti. Domnievam sa, že mali by sme sa sústrediť na to, aby sme i hneď od začiatku odstranili ten rozpor medzi prístupom Rady Európskeho parlamentu aby e, hľadanie spoločného stanoviska nebolo až také zložité. E, od nás e, veľmi veľa očakávajú zdravotne postihnuté osoby, ale aj ostatní adresáty tejto legislatívy. A bolo by dobré, aby sme dostali výsledok v dohľadnej rozumnej dobe a prihovorám sa za to, aby sme ukončili túto činnosť v rozumnej lehote Takže otázka ku komisie, kde vidíte prípadné problematické body ohľadom prvých reakcií rady. Druhá otázka. E, sme sa toho tiež dotkli. Je to článok 12, kde sa hovorí o neprimeranej záťaži. Aj ja sa zaujímam o to, ako si vysvetlíme toto ustanovenie tak, aby nebolo možné obchádzať eh, nami stanovené pravidlá a eh, podkopovať túto legislatívu. A tiež mám ani nie tak eh, obavu, ale skôr otázku do diskúzie, to je funkčné vymedzenie prístupnosti, pretože tu by sme sa mali vyhnúť nejasných predstav o výsledkov, pretože takéto perspektívne perspektívne e, e, e, vymedzenie neumožňuje dostatočnú flexibilitu, ale zároveň obsahuje aj určité nejasnosti v súčasnom návrhu. Ale už som povedal, že táto legislatíva je natoľko dôležitá, dôležitá že naše úsilie musí smerovať k tomu, aby adresáti sa jej dočkali. Takže ďakujem veľmi pekne a teším sa na spoluprácu. E Nevyspravodajca CCR, nie je pritomný, ale možno, že sa viedri Dan. Ďakujem pekne, pani predsednička. Podporujeme cieľ tohto návrhu, a to dôrazne. Máme však výhrady ohľadom rozsahu posobnosti, ale najmä hodnotenie vplyvov e, z dôvodňujúcej správy. E, e, je zaujímavé, že komisie si myslí, že je to veľmi starostlivo pripravené. Musím vám oponovať. To, že aj vy ste to spomenuli, e, svedčia o tom, že aj vás to znepokojuje. To je hodnotenie vplyvov z roku 2013. Mnohé podklady sú ešte staršieho dáta. E, Analizujú sa iba niektoré členské štáty a odvetvia a je to snaha aplikovať to na celú Európsku úniu. Je to zmetočné, nie je jasné, e, aký je rozdiel medzi tovarmi a službami, Takže nie som presvedčený, že je to príklad lepšej regulácie. I keď na prvý pohľad sa to nezdá, už som povedal, že je to regionálne hodnotenie vplyvu e, z roku 2013. V digitálnom období je to e, e, predchádzajúca generácia, takže podľa mňa hodnotenie vplyvov nie je vhodné Domnievam sa, že komisia by mala buď e, vykonať nové hodnotenie vplyvov, alebo aktualizovať súčasný, e, súčasné odnovie. Taktiež aj výbor IMCO by e, mal sa tým zapodovať, pretože ak chceme správne sformulovať legislatívu, musíme vychádzať zo správneho, správneho hodnotenia vplyvov. V opačnom prípade naše dobré zámery budú predstavovať ďalšiu záťaž pre podnikovú sféru. Pokiaľ ide o konkrétne pripomienky, myslím si, že teraz by sme mali vylúčiť verejné obserovanie, dopravu a finančné služby a v ostatných oblastiach e, požiadavky nemali by ísť nad rámec, rámec požiadavek sektorovej legislatívy. Takže máme pred sebou ešte e, veľa práce. Kľúčové je prehodnotenie hodnotenie vplyvov Opakujem, že podporujeme e, cieľ tohto návrhu, ale máme vážne výhrady ohľadom toho, ako komisie dospela e, k súčasnému návrhu. Ďakujem pekne. Pán Soltež. Vážená pani predsednička, ďakujem veľmi pekne zástupkyni e, komisie. Radi by sme poďakovali komisii za návrh, ktorý ste vypracovali. Už e, pomerne dlho očakávame takýto návrh. Niektorí kolegovia tvrdia, že tento návrh nie je dostatočne ambiciózny, že nerieši problému dostupnosti e, e, bez výšku. Je však pravda, že existujú viaceré rozdiely medzi členskými štátmi pokiaľ ide o riešenie týchto problémov. Existujú aj rôzne legislatívne úpravy v Európe. Musíme e, zabezpečiť dostupnosť tovarov a služieb pre všetkých. A to je hlavný zámer e, navrhovanej smernice. E, súhlasím s pred chodcom eh, eh, v tom, že hodnotenie vplyvov by malo byť základom všetkého. Potom eh, sa dopracujeme do dlhodobo udržateľných riešení, ktoré sa osvedčia aj v budúcnosti. Musíme zohľadňovať viaceré účinky tohto návrhu. Osobne si myslím, že by sme sa mali sústrediť na to, ako komisie zabezpečí, eh, aby eh, záťaž najmä eh, pre malé stredný, stredné podniky nebola priveľká. Musíme sa vyhnúť aj technickým problémom a preto sa domnievam, že komisia by mala eh, prísť s praktickými riešeniami a praktickými mechanizmami, o ktorých budeme diskutovať a potom na ich základe budeme eh, hodnotiť aj formulovať ďalšiu prácu. Praje si ešte niekto slovo? Ja by som eh, sa chcela stručne viedriť, ak dovolíte dostupnosť v digitálnom prostredí je niečo, čo má kľúčový e, význam a musíme e, zaistiť takúto dostupnosť nielen v budovách, ale aj zaistiť dostupnosť e, tovarov a služieb v digitálnom prostredí. Avšak čím viac čítam tento návrh, čím viac o tom diskutujem, tým viac som znepokojená. A domnievam sa, že možno, že to nie je najlepší prístup. Ak analizujeme legislatívu e, pre digitálne prostredie, za každým hovoríme o tom, aby bola e, odolná z hľadiska budúcnosti. Vieme, že inovácie pokračujú veľmi e, napreduje veľmi rýchlo a treba zabezpečiť, aby súčasné pravidla sa osvedčili aj v budúcnosti. Napríklad otázka rozsahu pôsobnosti hovoríme, prečo hovoríme konkrétne o strojoch na vydávanie eh, lístkov? Možno, že eh, o tej roky eh, budeme využívať len aplikácie v smartfónoch. A jednoducho načítame mm, svoj lístok a nepotrebujeme, nebudeme potrebovať takéto stroje. Prečo pripravujeme legislatívu, ktorá sa schváli o 6 rokov a hovorí o už zastaralých technológiách? alebo nesprávne to chápem, ak chcete naďalej e, šíriť zastaralé technológie. Viem, že komisie sa videla v tom e, mysli, že sa snaží konať adresne, ale aj ja som si prečítala hodnotenie vplyvov a nechápem, ako chcete osloviť jednotlivé odvetvie, lebo v tomto návrhu sú spomenuté viaceré odvetvia a vôbec sa nezdá, že je to e, jednoznačné alebo adresné. Hodnotenie vplyvov, ako už sa tu povedalo, e, sa zaklada na zastaralých dôkazoch. E, e, hovoríte, že 80 HDP sa tvorí digitálnymi technológiami a na druhej strane hovoríte, že návrh je adresné. Ale čo malé a stredné podniky, čo všetko budú musieť vynaložiť, lebo zaistili súlad s legislatívou? ak chceme e, e, zmeniť e, niečo v oblasti dostupnosti, vieme, že to bude niečo stať. Musíme to lepšie chápať podľa jednotlivých odvetví a produktov, aký to bude mať celkový dopad. Ďalšia vec, ktorá ma znepokojuje, či používame správne legislatívne nástroje nový legislatívny e, rámec. E, e, naozaj máš pravdu, ja som sa tým zapadoval v našej smernici aj kolega v oblasti plenárenstva. To, to je veľmi dobré v prípade konkrétnych výrobkov, ale nemáme žiadny precedens, aby E, využívali prostriedky dohľadu na trhu vo vzťahu k e, službám, e, softveru alebo webovým stránkam. A označovanie logom CE podľa mňa nie je dostatočne premyslené. My sme to nikdy neodskúšali. V digitálnej rýchlo sa meniacej sfére či je naozaj správne povedať, že chceme označovanie CE, ktoré e, sa týka bezpečnosti výrobkov z hľadiska e, spotrebiteľov a tvrdiť, že budeme tak označovať e, logom CE digitálne služby, najmä v oblasti dostupnosti. Na základe toho, čo ja viem o označovanie CE, E, to sa nevyvia dostatočne e, promptne, e, najmä preto, že týka sa to bezpečnosti výrobkov pre spotrebiteľov. Takže som za to, aby sme zaistili dostupnosť digitálnych tovarov a služieb, ale nie som 100% presvedčená, a to vôbec nie, že v hodnotení v vplyvov e, sme správne postupovali, že sme si zvolili správne odvetvia, alebo e, sa spoliehame na správne nástroje. Takže bolo by som rada, keby sa v tejto veci odvedlo viac e, práce. Robert, chceš sa viedriť k tomu, čo tu odznelo, alebo necháme slovo komisie? Eh, ja som predtým vystupoval dlho, tak teraz iba tak stručne budem. Chcem sa poďakovať tým kolegom, ktorí sa tomuto dokumentu už venujú. Naozaj je to pre nás strategická záležitosť, všetci sme dali nejaké otázky na komisiu. Nie sú ešte nakoniec také odlišné tie otázky a určite budeme spolu dobre pracovať. Neviem, či eh, komisia ale už eh, nejakým spôsobom toto začlenila aj odpovede na tie, otázky, na tie otázky, ktoré sme my teraz iba vznesli. No, Takže nech sa páči komisie. Ďakujem pekne. Pokúsim sa e, čo možno najlepšie odpovedať tie otázky. Je to ak ktorý si vyžaduje ešte ďalšiu diskusiu. Nielen tú, čo dneska stihneme. Takže môžeme sa potom ešte vrátiť niektorým tým témam, ktoré boli spomenuté. Prvá otázka, ktorá bola položená, ako tieto ktoré boli vybraté. Myslím si, že e, v tejto veci sa môžeme obrátiť na dopadovú štúdiu, tam je celkom dobre jasne napísané, e, ako táto práca prebiehala, bola celkom komplikovaná, bol taký postupný prístup, začali sme s tým, Začali sme s identifikáciou možných oblastí, ktoré sú pokryté dohovorom OSN a tiež legislatívou Európskej únie. Dopracovali sme sa potom na zoznam produktov a služieb, ktoré by boli relevantné. Stade sme sa pozreli na verejné konzultácie, ktoré zo so služieb a produktov sú považované za najviac dôležité. Potom ďalší krok je prioritizácia a výber tovarov a služieb a to obsahovalo aj kvantitatívny a kvalitatívny screening. To vychádzalo z výsledkov verejnej konzultácie a z revízie existujúcej legislatívy na to, aby sme identifikovali divergentné požiadavky. To bol bola teda taká prvá prioritizácia a potom sme sa dostali k indexovej analýze legislatívy v oblasti prístupnosti jednotlivých členských štátov. Táto analýza sa pozerala na divergentné alebo odlišné e, prístupy, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť, ktoré tam boli a potom z, po detailnej analýze sme sa dostali na definitívny zoznam tovaru a E, produktov a takto postupne teda sme sa prepracovali až ku konečnému zoznamu tovarov a služieb. Bola tu otázka, pokiaľ ide o orgány dohľadu nad trhom. Tie majú zohrávať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o zabezpečenie kontrol. Myslíme si, že sa nachádzajú v dobrej pozícii na to, aby to mohli spraviť. Majú danú infraštruktúru, poznajú tie metódy, ktoré sa používajú v Európskom akte pre prístupnosť. Vlastne používame ten nový legislatívny rámec. To si samozrejme bude vyžadovať, že budú musieť ešte ďalej vylepšovať svoju, svoje zručnosti a expertizu v oblasti prístupnosti, keď sa ten akt e, príjme. Potom pokiaľ ide o načasovanie, máme 2 roky na transpozíciu a potom 4 roky na prípravu, e, na aplikovanie toho aktu. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby sme dali dostatočný čas na e, poskytovateľom služieb, aby sa na to prispôsobili, teda aj sektoru. Takto sme zohľadnili životnosť produktov a takisto aj urgentnosť e, spotrebiteľov, ako ste vy správne povedali, to sú tí, ktorí majú nejakým spôsobom ťažiť teoreticky z tohto aktu. Čiže my sme si povedali, že e, rovnovážne alebo nejaké vyvážené riešenie by bolo také, aby tam bolo 6 rokov na to, aby sa smernica začala uplatňovať a potom e, prvá správa by prišla 5 rokov po tomto termíne, po tejto lehote. Ďalšia otázka. Pokiaľ ide o, ten postav, o to postavené prostredie, kde sa služby poskytujú, my sme to brali tak, že aby nebola nejaká neprimeraná zaťaž, členské štáty budú si slobodne môcť e, rozhodnúť, či budované prostredie, kde služby sa poskytujú, zároveň si vyžaduje, aby tam bola aj dostupnosť, alebo teda nie. Či alebo nie. E, Ďalšia vec bola, ako zabezpečiť najlepšiu rovnováhu medzi zodpovednosťou ekonomických operátorov a medzi a teda orgánov pre dole nad trhom. A v tomto kontexte bola otázka tiež daná tá, prečo zostávame pri funkčných požiadavkách, iba na tejto úrovni teda, Myslím, že to je veľmi dôležité, ako bolo povedané. My sme najmä v sektore IT, ten vývoj je veľmi rýchly a chceme zostať na takej relatívne všeobecnej úrovni. Nechceme to nejako obmedzovať, nejaké kazajky tu vytvárať, pretože vieme, že tie, e, ten vývoj je veľmi rýchly a pokiaľ tie funkčné požiadavky sú príliš detailné, tak môže to obmedzovať inovácia, to rozhodne samozrejme nechceme. Ale v smernici sa ráta s tým, že ak je potreba, alebo ak bude potreba e, vyvinúť nejaký štandard, nejakú normu, tak bude na to možnosť daná a takisto to platí aj pre spoločnú špecifikáciu, pokiaľ to bude potrebné. Spýtali ste sa ma, ako je to so situáciou na rade. Rada začala diskutovať e, koncom januára. Mali sme viaceré diskusie odtedy. Vo všeobecnosti môžem povedať, že rada podporuje návrh alebo cieľ návrhu. Myslím, že otvorená otázka je, pokiaľ ide o ekonomický dopad na priemysel, najmä teda malé a stredné podniky a myslím, že v tejto fáze je ešte veľa praktických otázok, žiadosti alebo požiadavky na praktické príklady a tak ďalej. Keď sa pozrite na detaily jednotlivých článkov, tak uvidíte, že treba o tom diskutovať. A takisto členské štáty sa ešte snažia koordinovať vo svojich hlavných mestách tú jednotlivú administratívu, pretože táto, tento akt si vyžaduje veľa diskusie medzi jednotlivými ministerstvami. Bola otázka aj k dopadovej štúdii. Tam by som e, trval na tom, že tá dopadová štúdia je veľmi opatrne a e, obozretne naformulovaná. Dopadová štúdia sa pozera na situáciu v roku 2020, pozera sa na situáciu teda v budúcnosti, pozera sa teda do budúcná a fundamentálna otázka, ktorá vychádza z tejto bodovej štúdie, je, že je tu zvyšujúca sa fragmentácia a tá znamená vyššie náklady. To, čo chceme my dosiahnuť, je lepšie fungovanie interného trhu, lepšie príležitosti pre priemysel, aby ten mohol súťažiť e, v rámci celej únie a takisto aj pre spotrebiteľa, aby ten mohol ťažiť z dobre fungujúceho vnútorného trhu. Dopadová štúdia bola predložená prvýkrát, druhýkrát, pretože prvýkrát sme mali k tomu nejaké pripomienky a museli sme ju predložiť ešte druhýkrát, ale dopadová štúdia je už teraz hotová. Komisia prijala rozhodnutie, prijala akt teda e, rátame s tým, že je plne v súlade e, s pravidlami o e, dobrej regulácii a teda spúsilíme to tak, ako sa s tým ráta aj v pravidlách Metro Regulations verejnú konzultáciu, ktorá teraz je uzavretá a teraz pripravujeme pracovný dokument, kde opisujeme, aké boli pripomienky, ktoré sme dostali v rámci verejnej diskusie teda konzultácie po tom, čo sa e, teda akt e, príjima a potom posledná vec. A potom pokiaľ ide o to označovanie CE, tak to sa nepoužíva pre služby. Nepoužili sme nový legislatívny rámec pre služby, ale boli sme inšpirovaní novým legislatívnym rámcom. A teda máme taký relatívne komplexný prístup v rámci celého aktu. A neviem, či ešte niečo som vynechala, alebo už teda sme to prebrali všetko. Thank you. Okay. Thank you very much everybody and we will close the committee meeting. Dobre, tak uzatvárame e, výbor Zajtra o 9. pokračujeme. Ešte sa chcem spýtať, vážení kolegovia, tie hlasovania zajtra budú komplikované, to vám chcem pripomenúť, takže poprosím vás, poproste kolegov, aby prišli včas, aby boli trpestliví. Viem, že to hlasovanie, tie hlasovacie oznámy budú dosť zložité.